Dear colleagues, I'm going to begin the meeting. Um... Vážení kolegovia, mali by sme začať stretnutie na čas. A najprv si vypočujeme e, vyhlásenie, potom budeme pokračovať, budeme mať nejakých pár minút do hlasovania. Takže e, ľudia tu budú postupne prichádzať, ale vyhlásenia si môžeme vypočuť, ale postaram sa o to, aby tu všetci boli prítomní pri hlasovaní. Nebojte sa. V prvom rade e, mám pre vás nasledujúce e, zmeny e, programu, keby počúvali aspoň koordinátori. Takže pokiaľ ide o EU LISA, to sa odohrá o 10.15 miesto 15.45. Bolo by naozaj užitočné, keby aspoň koordinátori počúvali Takže bod 18 EU LISA bude o 10.15 namiesto 15.45. Potom sa tu pridal nový bod do hlasovanie. E, týka sa to digitálnej obchodnej stratégie. To bude o 10.45. E, potom body 11, 12 a 13 e, hlasovanie o balíku SAS. To bolo odložené na 6. novembra. Bod 19 o špinavých peňazí to bude o 15.45 namiesto o 16.30 bod 20 o európskej stratégii a o kooperatívnych e, dopravných systémoch. Ten bod bol zrušený. Ak nemáte nejaké námietky e, proti e, programu, tak je program prijatý. Pokiaľ ide o tlmočenie, bude tlmočenie po chorvátsky, dánsky a galsky. Potom tu máme menovanie um, spravodajcov Kostas Kosigonas bol nominovaný za uh, spravodajcov uh, o správe o finančnom roku, absolutoriu vo finančnom roku 2016, potom tu máme správu o, o horizontálnych agentúrach. E, schvalujete e, týchto koordinátora správca? Áno. E, potom je tu schválenie kalendára LIBE na rok 2018 Hlasovací výbor sa stretne na nasledujúcom stretnutí. 12. oktobra parlament dostal návrh rozhodnutia o prijatí pracovného programu na rok 2018 a financovanie programu spravodlivosti. Tento vykonávací akt bol oznámený všetkým poslancom, všetkým členom výboru 14. Eh, oktobra máte nejaké námietky, ak áno, tak eh, prosím vás informujete, informujte eh, sekretariat. Dnes o 8. sa má hlasovať. Chcem sa uistiť, že všetci máte svoje elektronické hlasovacie karty. Kolegovia, ak všetci by mohli byť ticho. E, nebojte sa. Nebudeme e, hlasovať, e, kým nebudeme mať u koordinátorov overené, že všetci sú pripravení. Nebojte sa. Pán predseda, môžem sa iba na chvíľku vyjadriť. A preto ešte nehlasujeme. Chcel by som navrhnúť iba chvíľku ticha k tej situácii, ktorá je na Malte a potom e, sa bude hlasovať. Kolegovia, aby nám to bolo jasné, skôr ako začneme hlasovať, tak si overím u koordinátorov, že všetci sú prítomní. If I could just have a moment, if I could have your attention now. E, mohol by som mať vašu pozornosť, e, kolegovia. E, iba chvíľočku ticha, prosím vás. Kolegovia, ako si všetci e, uvedomujú, 16. oktobra malcká e, novinárka Daphne Kalínia Malícia bola zavraždená pri výbuchu bomby v aute. Kolegovia, mohli by ste byť, prosím vás, ticho? investigatívna novinárka bola zavraždená pri výbuchu bomby v aute, ako všetci vieme, náš výbor má obrovský záujem o túto záležitosť. My sa zaoberáme mnohými týmito dôležitými vecmi. Táto novinárka eh, hrala veľmi dôležitú úlohu pri odhaľovaní eh, prípadov korupcie, takisto eh, odhalila Panama Papers toto je útok proti e, slobode tlače. Mohli by sme e, otvoriť dnešné zasadnutie minútou ticha? Thank you very much, colleagues. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. So colleagues, we know... A takže kolegovia, a teraz prechádzame k elektronickému hlasovaniu. A začíname hlasovaním o Dubline. Eh, pani Wikström by sa chcela ujať slova skôr, ako začneme hlasovať. Chcel by som si overiť, eh, že eh, koordinátori sa uistili, že všetci sú prítomní. A keby to tak nebolo, informujte ma, prosím, pani Wikström, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Mali sme naozaj veľmi dlhú cestu, kým sme sa dostali k dnešnému hlasovaniu. Máme takisto pred sebou dlhý deň. Chcela som využiť túto príležitosť na to, aby som sa vám všetkým poďakovala. E, naozaj ďakujem celému týmu, ktorý pracoval na tomto materiáli bez vašej tvrdej práce, e, trpezlivosti tieňových spravodajcov a ich týmov a bez skvelých e, kolegov, sekretariete v komisii a bez kolegov v tomto parlamente by sme sa nedostali do tohto bodu. Trvalo nám to až 21 stretnutí, tieňových stretnutí, kým sme sa dostali eh, k tomuto hlasovaniu. Mali sme nespočetné množstvo technických stretnutí a som mimoriadne vďačná, že všetci kolegovia ukázali ochotu e, pochopiť názory ostatných kolegov, zatiaľ čo obhajovali stanoviska svojich vlastných skupín. Vyvolalo to dojem, že parlament dnes môže hovoriť jedným silným zjednoteným hlasom, čo je istým spôsobom historický milník. A dúfam, že to bude inšpirovať aj radu teda orgán, e, ktorý sa mi rokoval o tomto materiáli. E, dosiahli sme rozsiahli konsensus e, ako reakciu na to, čo hovorili občania. Minulý rok mají 70 európskych občanov povedali, povedalo, že chcú, aby Európska únia uskutočnila to, čo slúbila v oblasti migrácie. Videli sme teda pragmatickú reformu nášho spoločného azylového systému. Malo by to fungovať v praxi a mal by, malo by to byť spravo spravodlivé. Dúfam, že dnes pocítime, že sme urobili veľmi dôležitý krok a že rada môže byť inšpirovaná e, duchom e, spolupráce a že sa nám podarí nájsť praktické riešenia, ktoré nám umožnia dostať sa až do tohto bodu dnes ráno. Ďakujem vám všetkým a môžeme začať hlasovať pani Wikström. E, chcel by som hlasovať, ale pán Čidovský, máte niečo? E, iba by som sa chcela opýtať, prečo nemám české tlmočenie. Tu nejde iba o mňa, ale mnohí ľudia v Českej republike chceli počúvať, e, čo sa tu deje. Malo by sa to vysielať. A chcel by som to ohlasiť vopred, lebo ja som poslal správu českým novinárom Ospravedlňujem sa, zistíme, prečo sa netlmočí do češtiny. Hlavne v tejto veľmi e, citlivej chvíli dnes, keď e, tu máme e, toto hlasovanie. Ospravedlňujem sa vám a českým kolegom. A práve mi boli povedané, že by malo byť české tlmočenie. Povedali mi, že české tlmočenie by malo byť zapnuté. Takže overím si to ešte pre vás. Dobre, kolegovia, takže postupujeme teraz e, k hlasovaniu. Mám technické oznámenie, skôr ako prejdeme samotnému hlasovaniu. Zaznamenajte si, že pokiaľ ide o člán 42.1 na strane 94 je e, chyba, je preklep. Pozmeňujúci návrh 961, 962, 963, 964, tie e, odpadajú. Takže e, otváram hlasovanie e, o 1.1.0 ostatných totožných. E, otváram, končím hlasovanie. That is rejected. To je zamietnuté. Dobre. A pani Spinelli, nemáte svoju kartičku? Nefunguje vám. Je dôležité, aby e, všetci hlasovali. Chcete si sem na iné miesto? E, dajte si e, kartu do iného stroja, to by bolo nápomocné. Naozaj chcem, aby dnes všetci hlasovali. Dobre. Teraz článok 2, kompromis 1. Článok 2, pozmeňujúci návrh 286 a 287, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 1, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 2. Takže článok 3, kompromis 2, nie. Prepačte, pozmeňujúci návrh 300. Otváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 300. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Je to na strane 17. Kompromis 3. Hlasovali už všetci. Končím hlasovanie. To je prijaté. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Je to kompromis 4 na strane 19. Končím hlasovanie. Aj to je schválené. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 7 na strane 32. Otváram hlasovanie. Strana 32. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 8. Na strane 40 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Kompromis 9 na strane 41. E, Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 10 na strane 44. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 11 e, na strane 45. Končím hlasovanie. Prijaté kompromis 12 na strane 45. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 13 na strane 46. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 14 na strane 48. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 15 na strane 48. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Kompromis 16 na strane 49. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 17 na strane 49. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 18 e, na 51. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 19 na strane 53. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 20. Na strane 54 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 21 na strane 55. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 22 na strane 57. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 23 na strane 58. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 54 na strane 24 e, na strane 59, prepačte. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijaté. Článok 25, pozmeňujúci návrh 697. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 25 nastane 60. Amendments 720. Končím hlasovanie. Prijaté. A beriem tu veci za samozrejme. To bolo prijaté, dobre. Pozmejúci e, návrh 720 a 721 sú totožné na strane 62. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Kompromis 26 na strane 63. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 27 na strane 67. Končíme hlasovanie prijaté. Pozmejúci návrh 7, 6, 9. Otváram hlasovanie. Áno, 7, 6, 9. Pozmeňujúci návrh 9 na strane 70. Hlasovali ste už všetci? Hlasovanie končí, to je zamietnuté. Pozmejúci návrh 86. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 28. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. Kompromis 29. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 30. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. na návrh 94 871 872 na strane 83 a 873 874 na strane 84 všetky sú totožné. Máte ich? Takže pozmeňujúci návrh 94 až po 880. Teda 871 až po 880. Otváram hlasovanie, to bolo prijaté. Teraz kompromis 31 na strane 89. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je prijaté. Kompromis 32 na strane 90. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. To je prijaté. Takže totožné pozmenujúce návrhy 953, 954, 955 na strane 93. Pozmeňací návrh 953. E, Dobre, kolegovia, to bola moja chyba. E, Ten bod bol zrušený a mal by to byť kompromis 33. E, bol tam taký maličký kompromis hore na strane 92. Nevidel som ho, takže otváram hlasovanie kompromis 33. Odhlasovali ste všetci, to je kompromis 33 na strane 92. Hlasovanie stále otvorené. Končím hlasovanie. Prijaté. Ospravedlňujem sa. E, teraz e, prichádzame k pozmeňujúcim návrhom 953, 954, 955, 956. Sú že na strane 93 Končím hlasovanie. Pani Stevens, máte faktickú poznámku? Mohol by som ukončiť toto hlasovanie? Chcel by som ho iba ukončiť. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pani Stevens, nech sa páči. Prepačte, nechcela som vás prerušovať. Môžete nám ale povedať, uh, naozaj tie skutočné e, čísla strany, pretože ja mám iný zoznam. Vy máte zoznam svojej e, skupiny a vy máte určité čísla strán, ale ja mám iné čísla strán, takže e, menujte radšej tie čísla kompromisných návrhov. Dobre, v poriadku. Ja pracujem so zoznamom predsedu, nie so zoznamom SAD, ale máte, máte pravdu, nemal by som uvádzať v prvom rade čísla strán. Snažil som sa pomôcť, ale nepomohlo to. Budem teda hovoriť iba čísla pozmeňovacích návrhov a ospravedlňujem sa za to. 957 pozmeňovací návrh, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 958 pozmeňovací návrh, otváram hlasovanie. Vote is closed. Končím. Je to schválené. 97 pozmeňovací návrh otváram. Vote is closed. Končím. Je to schválené. 960, 961, 962, 963, 964. Otváram hlasovanie. To sú totožné pozmeňovacie návrhy. Končím. Zamieta sa. 98 pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Девять шесть девять 970, 971, 973, 974, totožné. Otváram hlasovanie k týmto pozmeňovacím návrhom. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 34, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 35. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 36. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 991 pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. Deväť, deväť, jeden. Končím hlasovanie. Schválené. AFET 23. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 993 pozmeňovací návrh otváram. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 994 pozmeňovací návrh otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 996 pozmeňovací návrh otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 997. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 37. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 38, otváram hlasovanie. Kompromis 38. Končím. Schválené. Pozmeňovacie návrhy 1011, 108. Prepačte, to nie sú totožné. Takže pozmeňovací návrh 1011. Otváram hlasovanie. Nehovorím číslo strany, aby som sa znova nepomýlil. Je to pozmeňovací návrh 10.11, o ktorom sa teraz hlasuje. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 108 a 1012. Otváram hlasovanie. To sú totožné pozmeňovacie návrhy. Končím hlasovanie. Schválené citácie. 113, otváram hlasovanie. Končím. Zamieta sa. 114, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 115, otváram hlasovanie. Končím. Zamieta sa. 116. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Úvodné ustanovenia. Nie, prepačte. 118, 117 odpada. 118 hlasujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Um, 119-120 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. E, zamietnuté. 123. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. AFET 2. Otváram hlasovanie. Končím. Zamieta sa. 137. Otváram hlasovanie. Končím. Zamieta sa. AFET 7. Nájdete si prosím stranu. Ja som zahlasoval, ale nepoviem vám číslo strany. Úvodné ustanovenie je 26, to je pre vás eh, vodítko, aby ste to našli. Pani Gomez, nepoviem vám číslo strany. Nesmiem. Ešte stále je otvorené hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Je to schválené. Dva 6.5, pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. 2.6.5 5. Hlasovali všetci, končím. Je to schválené. Pozmeňovací návrh 19, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 2, 6, 8, Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 2, 6, 9. Otváram hlasovanie, končím. Je to zamietnuté. 2, 7, 7, pozmenevací návrh. Ana. Končím hlasovanie, je to zamietnuté. Teraz záverečné hlasovanie. Menovitým hlasovaním o texte po zmenenom zmenení. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. 43 e, hlasov za 16 proti, nikto sa nezdržal, je to schválené. A teraz rozhodnutia o otvorení rokovaní. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené 41 e, za, 14 proti, nikto sa nezdržal. Gratulujeme. Thank you so much and sorry for my mistake. Thank you, colleagues, for your discipline in that voting. Kolegovia, ďakujem za túto disciplínu, e, ktorú ste prejavili. Ďakujem za hlasovanie. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Môžeme pokračovať. Gratulujem všetkým k tomuto hlasovaniu. A teraz, kolegyne, kolegovia, e, pristúpime k ďalšiemu hlasovaniu. európsky systém ETIAS. Spravodajkynia je Kinga Gall. Kinga, chceš sa vyjadriť pred hlasovaním? Nech sa páči. Chcem sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, poradcom, asistentom, sekretariatu Katrín, Všetci pracovali pod veľkým časovým tlakom a keďže napriek tomu, že sme sa nedohodli na všetkom, myslím si, že tá pracovná atmosféra bola veľmi konštruktívna a dúfam, že sa to prejaví aj v hlasovaniach. Ďakujem. Teraz pristúpime k hlasovaniam. Najskôr kompromis. Článok 70. Otváram hlasovanie. Kolegyne, kolegovia, chcem vám niečo vysvetliť. Toto je rozdelené na dve hlasovanie. Najprv postup B, o ktorom musíme hlasovať. A potom budeme hlasovať o záverečnej správe po tej procedúre. Ste spokojní s tým? Dobre. Kompromis k článku 70 a 82 a potom záverečné hlasovanie. Kompromis k článku 70. Otváram hlasovanie. Prosím, hlasujte. Kompromis k článku 70. To je procedúra postup pred záverečným hlasovaním. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis k 82, k článku 82. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. A teraz hlasovanie o celom texte v pozmenenom zmenení. Otváram menovité hlasovanie. The vote is closed. Končím hlasovanie. 42 eh, hlasov za, 13 proti. Je to schválené. A teraz o rozhodnutí eh, vstúpiť do rokovania. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, je to schválené. 43 hlasov za, 13 proti, 1 sa zdržal hlasovanie. Gratulujeme spravodajcovi. Teraz sa dostávame k druhej časti. Teraz druhá časť, kolegyne, kolegovia, to je hlavný hlasovací zoznam, ktorý máte. Pozmeňovací návrh 146, 147, 148, totožné, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Hlasovali všetci? Všetko v poriadku? Kompromis k článku 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Teraz 337 pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis k článku 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis k článku 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis k článku 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis k článku 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to um, schválené. 390 pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis k článku 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis k článku 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, je to schválené. Článok, kompromis k článku 9, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis k článku 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis k článku 10a. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. Kompromis k článku 11. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis k článku 12. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. Kompromis k článku 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Článok 14. Kompromis. Otváram hlasovanie. Končím. Je to schválené. Hlasujeme o vypustení Education. Blokové hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Hlasovanie o vypustení slova occupation. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Hlasovanie o vypustení slov IP address. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis k článku 15. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Päť, dva, jedna, pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie pozmeňovacím návrhu 5.1.2 zamietnuté. Kompromis k článku 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis k článku 17. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. Kompromis k článku 18. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. Kompromis k článku 19. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. Kompromis k článku 20. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis k článku 21. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. Kompromis k článku 22. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. Kompromis k článku 23. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. Článok 24. Kompromis. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. Kompromis k článku 25. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. Kompromis k článkom 26 a 26a. Otváram hlasovanie. Končím. Kolegyne, kolegovia, niektorí ľudia nehlasujú. Ak nechcete hlasovať v poriadku, ale ja končím hlasovanie. Je to ukončené. Ja viem, že je to únavné, ale prosím hlasujte. Končím hlasovanie a je to schválené 27. Kompromis k článku 27. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie je to schválené. K článku 28, kompromis k článku 28, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. E, články 29 a 29a. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 758 pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis k článku 30. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis k článku 31. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis k článku 32. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. Kompromis k článku 33. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. Kompromis k článku 34. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. Kompromis k článku 35. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis k článku 36. Otváram hlasovanie. Končím. Je to schválené. Kompromis k článku 37. Otváram. Končím. Schválené. Kompromis k článku 38. Otváram hlasovanie. Končím. Áno. Kompromis k článku 39. E, otváram hlasovanie. Na... E, končím, je to schválené. 8, 7, 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. E, kompromis k článku 40. Otváram hlasovanie. Končím. Je to schválené. K článku 41 kompromis. Otváram hlasovanie. Končím. Ko schválené. Článok 42 kompromis. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Článok 43, kompromis, otváram hlasovanie. Končím. Schválené. Kompromis k článku 44, otváram hlasovanie. Končím. Schválené. E, kompromis k článku 45, otváram hlasovanie. Končím. Schválené k článku 46 kompromis otváram hlasovanie. Mm, končím hlasovanie. Schválené. Článok 47 kompromis. Končím hlasovanie. Schválené. Článok 48, kompromis, otváram hlasovanie, končím. Eh, schválené. Článok 49, otváram hlasovanie. Končím. Schválené. Kompromis k článku 50. Otváram hlasovanie. Končím. Prijatý. Kompromisný návrh článku 51. Eh, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijatý. Kompromisný návrh k článku 52. Otváram hlasovanie. Končím. Prijatý. Kompromisný návrh k článku 52a. Otváram hlasovanie. Končím. Schválený. Kompromisný návrh článku 53. Otváram hlasovanie. Končím. Je schválený. Kompromisný návrh článku 54, prepačte 53a. Otváram hlasovanie. Končím. Je prijatý kompromisný návrh článku 54. Otváram hlasovanie. Končím. Je schválený kompromisný návrh článku 55. Otváram hlasovanie. Končím prijatý kompromisný návrh článku 56. Otváram hlasovanie. Končím. Je prijatý kompromisný návrh článku 57. Otváram hlasovanie. Končím. Prijatý. Kompromisný návrh článku 58. Otváram hlasovanie. Končím. Je schválený. Kompromisný návrh článku 59. Otváram hlasovanie. Prepačte, kolegovia. Len teraz som otvoril hlasovanie. K článku 59 otváram hlasovanie. Končím. Je prijatý. Kompromisný návrh článku 60. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je schválený. Kompromisný návrh článku 61. Otváram hlasovanie. Končím. Je prijatý. Kompromisný návrh článku 62. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je schválený kompromisný návrh článku 63. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je schválený. Kompromisný návrh článku 64. Otváram hlasovanie. Končím. Je schválený kompromisný návrh článku 65. Otváram hlasovanie. Končím. Je schválený kompromisný návrh eh, článku 66. Otváram hlasovanie. Končím. Je prijatý kompromisný návrh článku 67. Otváram hlasovanie. Končím. Je schválený kompromisný návrh článku 69. Otváram hlasovanie. Končím. Je schválený. A Pozmenujúci návrh 1027. E, Otváram hlasovanie. Končím. Tento je zamietnutý. Kompromisný návrh článku 72. Otváram hlasovanie. Zatváram. Ten je prijatý. Kompromisný návrh článku 73. Otváram hlasovanie. Končím. Je schválený. Kompromisný návrh článku 74. Otváram hlasovanie. Končím. Je schválený kompromisný návrh článku 75. Otváram hlasovanie. Končím je schválený kompromisný návrh článku 76. E, Otváram hlasovanie. Končím. Je schválený kompromisný návrh článku 77. Otváram hlasovanie. Končím. Je schválený kompromisný návrh článku 78. Otváram hlasovanie. Končím. Je schválený Kompromisný návrh článku 81. Otváram hlasovanie. Končíme. Je schválený. Kompromisný návrh článku 82 plus príloha. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je schválený kompromisný návrh v nadväznosti na úvodné ustanovenia a e, citácie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Takisto je to prijaté, schválené. Pozmeňujúci návrh 163. Ak si myslíte, že vám poviem e, číslo strany, tak číslo strany vám určite nepoviem. Pozmenujúci návrh 163. To si môžete nájsť. Každý to našiel? Takže uh, budeme mať to hlasovanie otvorené. Kým to nenájdete, pozmenujúci návrh 163. Končím hlasovanie. Každý hlasoval? Končím hlasovanie. E, je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 177. Otváram hlasovanie. Končíme hlasovanie. Návrh je zamietnutý. <clears throat> Kolegovia, Takže teraz v podstate budeme hlasovať osobne v nadväznosti na text, tak ako bol modifikovaný. Otváram hlasovanie. Končíme hlasovanie. Takže je to schválené, 54 eh, hlasov proti 42 a dvaja sa zdržali hlasovania. Takže Teraz otváram hlasovanie textu. Končím hlasovanie. Takže 39 eh, za, 1 proti a 13 sa zdržalo hlasovania. Gratulujem vám, kolegovia. Vážení kolegovia, keby ste láskavo zostali na svojich miestach a ešte by sme mohli hlasovať, a to je vlastne konečné hlasovanie v nadväznosti na správu v súvislosti e, s drogami. Toto je rámcové rozhodnutie v nadväznosti na obchodovanie s drogami, minimálne ustanovenia v nadväznosti na a trestné činy a tresty v oblasti nezákonného obchodovania s drogami. Takže konečné hlasovanie by sme mali e, vykonať. A otváram hlasovanie, je to menovité hlasovanie. Končím týmto hlasovanie. A je to schválené. 50 za, Nik sa nezdržil a za hlasovania a štyria boli proti, takže gratulujeme spravodaj Kini. Um, Vážení kolegovia, keby ste láskavo mohli zaujať svoje miesta. A teraz by sme pokračovali v bode 7, takže by bolo veľmi užitočné, keby sme mohli teraz e, pokračovať ďalej. Prosím vás, láskavo zaujmite svoje miesta, ak v tomto momente sedíte. Takže kolegovia, dostávame sa k bodu 7. Je to prezentácia uh, komisára Kinga. Je to prezentácia v nadväznosti na protiteroristický balík. Mnohí ste túto prezentáciu eh, chceli. Eh, tento balík bol prezentovaný včera a zahrňa vlastne eh, rôzne opatrenia v nadväznosti na členské štáty, verejné miesta, prístup, nebezpečné látky, financovanie teroristov a tak ďalej. Takže ja si naozaj myslím, že to bolo včera veľmi dobre prijaté. Veľmi dobrá analýza odznela v priebehu včerajška a dnes máme možnosť rozanalizovať vlastne túto prezentáciu pána komisára. A takisto si myslím, chcel by som sa zmieniť o tom, že tu máme kolegov aj z nového výboru pre boj proti terorizmu a aj pani predsedajúca Duisberg je vlastne členka tejto, tohto výboru. A tá by sa k nám mala dnes pridať k nám, čo by malo byť dosť užitočné. Som veľmi rád, že máme so sebou, e, e, že je tu s nami pani Krista King. Ďalší kľúčový bod je vypočuť e, si o kanadsko, o zmluve Európskej únie a Kanady v nadväznosti na odovzdávanie a používanie e, takýchto záznamov v nadväznosti na mená cestujúcich. E, tam bolo niekoľko otázok v nadväznosti na dopad e, tejto dohody. Takže k týmto kľúčovým dvom bodom by som chcel, aby komisár v podstate svoju prezentáciu predniesol a pokiaľ ide o čas, tak do, nejak do desiatej. Myslím si, že bude veľmi veľa otázok eh, zo strany kolegov. Ehm, pán komisár, prepačte, pán eh, veľvyslanec, máte veľmi eh, náročné dopoludne. Vítam aj vás. Takže Myslím si, že najprv by sme si mali vypočuť pána komisára. Pán komisár, nech sa páči. Môžete začať so svojou prezentáciou. Veľmi pekne ďakujem za toto pozvanie. Pán predseda, vážení členovia, ja si naozaj som si myslel, že je veľmi dôležité prísť a čo najskôr predtým, v podstate, ako budete môcť začať s výmenou názorov v nadväznosti na tieto opatrenia, ktoré boli e, včera odsúhlasené kolegiom. A veľmi pekne ďakujem za to, že ste si našli dnes do obedu na toto čas. Dopredu sa ospravedlňujem za to, že budem musieť odísť eh, niečo po desiatej, pretože eh, máme stretnutie G7 a tam samozrejme máme aj iné veci. Máme sa stretnúť eh, s delegáciami z USA a z Kanady. Tak ako ste hovorili, tie opatrenia, ktoré sú zahrnuté do tohto balíku, to sú opatrenia, ktoré vlastne mali istým spôsobom posilniť našu odolnosť v nadväznosti na terorizmus a e, takýchto útočníkov a samozrejme, že staviame na tých opatreniach, ktoré boli prijaté v priebehu posledných niekoľkých rokov, hlavne v priebehu posledného roka. A samozrejme, že sme sa mali poučiť e, z posledných útokov. Tieto útoky a hlavne tie útoky, ktoré sa odohrali v lete, znovu ilustrovali, že tento teoristická, táto teoristická hrozba je veľmi reálna a <clears throat> to som hovoril pri mnohých uh, príležitostiach. Nemôžeme jednoducho uh, slúbiť niekomu nulové riziko, ale môžeme progresívne uzatvárať ten priestor, v ktorom uh, vlastne operujú takíto teroristi a môžeme reagovať a prispôsobovať sa v nadväznosti na to, ako oni menia svoj modus operandi. Takže videli sme, že je to v podstate e, útok, ktorý napríklad e, prebiehol v Berlíne, respektíve v Londýne, v Štokholme, v Barcelone. Tieto systémy a tieto teoristické útoky vlastne sa konajú vždy tam, kde sa e, zhromažďujú ľudia. To sú rôzne turistické miesta, miesta koncertov a tak ďalej. Stretol som sa <clears throat> s mnohými zástupcami eh, vo vyše 60 miest v NIS eh, pred eh, týždňom a oni hovorili o tom, že je potrebné naozaj ďaleko vyš, väčšie úsilie vynaložiť na ochranu takýchto verejných priestorov. <clears throat> Chceme, aby sa stali menej zraniteľné, ale bez toho, že by v podstate sa zmenil ich zás, v zásade v podstate otvorený charakter. Jedným z riešení sú fyzické bariéry, prekážky, Istým spôsobom by to malo zabraniť útoku, ale na inštalovanie takýchto prekážok to stojí samozrejme peniaze. A miestne, hlavne mestské orgány hovorili o tom, že potrebujú podporu a pomoc. Našli sme 18,5 milióna eur na dnešný rok a na budúci rok to bude až do 100 miliónov eur eh, pre takéto akcie. V urbanistických e, priestoroch. A samozrejme, že sa snažíme vymieňať si tie najlepšie praktiky medzi patričnými orgánmi a takisto vybudovať e, prepojenia medzi verejnými orgánmi a súkromným sektorom. A samozrejme, že ako súčasť takých širších opatrení e, biologické, radiologické a Ehm, nukleárne rizika ehm, musíme brať do úvahy. Samozrejme, že môžeme sa spoliehať na isté spravodajské informácie a ehm, riziko takýchto útokov sa zatiaľ hodnotí ako nízke riziko, ale samozrejme, že hovoríme o tom, že musíme byť pripravení, musíme zabezpečiť to, aby teroristi nemali prístup k takýmto materiálom. Musíme naozaj naše vedomosti naše e, schopnosti, zručnosti, z kapacity vlastne e, poprepájať vzájomne a takto vlastne zvýšiť našu schopnosť e, nejakým spôsobom takýmto hrozbám čeliť. Samozrejme, že sa snažíme aj o odporu verejnosti. Mnohé posledné útoky využili výbušninu tzv. TATP. Je to tak povediac e, zbraň, e, ku ktorej sa vlastne deš e, prikláňa. Samozrejme, že sa snažíme nejakým spôsobom zabrániť v tom, aby sa tieto prekurzory mohli nejakým spôsobom nakupovať. A včera sme hovorili o tom, že chceme urobiť okamžité kroky a posilniť vlastne realizáciu uh, existujúceho naradenia, tak aby to naozaj čo najefektívnejšie členské štáty uplatňovali. A takisto chceme začať e, s revíziou samotného nariadenia spolu e, s členskými štátmi, aby sme naozaj zistili, že či sa toto nariadenie skutočne, e, či je vhodné v nadväznosti na túto úroveň ohrozenia. Takisto sa snažíme teroristom zabrániť v prístupe k takýmto výbušninám a isto musíme proste istým spôsobom tlačiť práve na toto. Takisto e, prostriedky komunikácie, vrátanie kódovaných, e, enkryptovaných spôsobov komunikácie, tomuto musíme takisto zabrániť. A toto nie je vlastne pokus e, v nadväznosti na zabranenie kódovania, pretože kódovanie je samozrejme základne dôležité pre našu bezpečnosť, je to základný prvok v nadväznosti na ten balík, ktorý sme nedávno vlastne odsúhlasili, hlavne pokiaľ ide o tú tzv. cyber e, bezpečnosť, ale musíme pomôcť a musíme vlastne riešiť konkrétne e, otázky v nadväznosti na kódovanie a musíme zabrániť vlastne teroristom, aby e, toto mohli využívať. A ak vlastne zhábete nejaké takéto zariadenie, telefón, počítač a tak ďalej. Niektoré členské štáty sú technicky vybavenejšie a môžu vlastne extrahovať tie informácie z takéhoto zariadenia e, skôr ako iné členské štáty. Ja si naozaj nemyslím, že by ktorýkoľvek členský štát mal byť v nevýhode. Takže chceme sa vlastne podeliť o dobre praktiky, o technické znalosti, ktoré existujú v rámci členských štátov. Chceme posilniť vedomosti a schopnosti a v Europole, pretože Europol je naozaj tou centrálnou agentúrou, ktorá by mala podporovať členské štáty v, za, v rámci takýchto okolností. Potom ďalší balík, to bolo financovanie terorizmu. Uh, Akčný plán z roku 2016 je takmer plne implementovaný a naozaj e, sme spravili veľmi slušný pokrok. Jedna z oblastí, kde potrebujeme vlastne ešte ďalšie kroky urobiť, je cezhraničný prístup k finančným možnostiam. Toto vlastne kľúčoví hráči považujú za naozaj prekážku, ktorá by mohla e, obmedziť takéto možnosti, snažíme sa využívať nové možnosti a snažíme sa detekovať, že či vlastne relevantné transakcie sú k dispozícii v inom členskom štátu tie v nadväznosti na takéto teroristické činy. A toto je veľmi prísne pripomenie, eh, pripomenutie toho, že potrebujeme vlastne eh, naozaj riešiť problém pri samotnom korení, e, to znamená radikalizáciu. Radikalizácia je niečo, čomu musíme zabrániť a dúfame, že táto skupina naozaj, ktorá pracuje v tejto oblasti, e, príde s konkrétnymi návrhmi do konca tohto roku v nadväznosti na ako riešiť tieto veci. Internet e, bol a zostáva hlavným nástrojom pre takéto skupiny ako je Deš, aby mohli vlastne takto šíriť takúto propagandu. A takisto je to platforma, prostredníctvom ktorej e, vlastne robia nábor a motivujú, motivujú takýchto osamelých aktérov. G20 samozrejme urobilo patričné kroky a preto zvyšujeme naše úsilie v rámci um, internetového fóra a v decembri by sme sa mali e, stretnúť a hovoriť o tomto. Snažíme sa naozaj e, dosiahnuť istý pokrok s veľkými internetovými hráčmi a samozrejme, že nemôžeme pracovať len s tými veľkými platformami, musíme pra- pracovať aj s tými malými. Takže dnes vlastne pracujeme s vyše 50 platformami v tomto rámci. Dúfam, že budeme môcť ďalej dosahovať veľmi rýchly pokrok, pokiaľ ide o automatizované e, prostriedky, ako proste zistiť a ako okamžite vlastne stiahovať a respektíve zabraňovať tomu, aby sa vlastne takýto materiál dostával na takéto platformy, aby sa stiahoval na takéto platformy. A ako veľmi dobre viete, my sme si vlastne vyhradili právo začiatkom rok, budúceho roku vlastne zhodnotiť náš pokrok a ak by sme nedosiahli dostatočne rýchlo takýto pokrok, tak potom sa budeme musieť uchyliť k nejakej legislatíve. Samozrejme, že podporujeme aj civilnú občianskú spoločnosť, pretože to je vlastne spoločnosť, ktorá šíri takéto posolstvá, ktoré sú jasne zamerané proti terorizmu a proti rozširovaniu násilia. Začiatkom októbra sme začali s návrhmi v rámci e, občianskej spoločnosti, tzv. program POUND. A tento balík posledný e, sa týka medzinárodnej spolupráce. To je základne dôležité, pokiaľ ide o tú hrozbu, ktorej čelíme. Európa e, podpísala boj proti terorizmu, tento balíček koncom roku 2015 Dodatočné protokoly k tomuto dohovoru by mali zabezpečiť, že by výmena informácií mala byť eh, ďaleko eh, ľahšia. Takže ratifikácia zo strany EÚ eh, tohto dohovoru a dodatočných protokol to bude kľúčový krok k tomu, aby sme naozaj podporili toto úsilie boj, v boji proti terorizmu. Komisia samozrejme sa snaží urobiť patričné kroky, aby sa urýchlila ratifikácia tohto dohovoru. Súčasne chceme, aby Rada otvorila rokovania e, s Alžírskom, Egyptom, e, s Tuniskom, s Marokom, e, Tureckom. A samozrejme, že nechcem povedať, že niektoré z týchto rokovaní budú ľahké, niektoré budú veľmi komplikované, pretože veľmi dobre vieme, aké budú normy, ktoré sa budeme snažiť presadzovať, ale myslím si, že by sme sa mali snažiť riešiť e, vlastne charakter tejto spolupráce s týmito krajinami. A ide nám naozaj o mimoriadne e, mne, e, citlivé záležitosti v Iraku, v Sýrii, tak ako sa deš pomaly v podstate vytláča z istých miest, takisto rada bude presadzovať aj tieto záznamy týkajúce sa e, mien e, cestujúcich. E, to je vlastne dohoda medzi Európskou úniou a Kanadou. A ako viete, je tam sedem ustanovení, ktoré sa považujú za kompatibilné v nadväznosti s našimi normami a ochranou ľudských práv. Samozrejme, že musíme tieto normy zachovávať, ale súčasne samozrejme si musíme uvedomiť, že vlastne tieto údaje sú veľmi dôležité, pokiaľ ide o, o takéto záznamy o, o menách cestujúcich. A samozrejme, že podporujeme tento mandát, e, zahájime takéto rokovania s Kanadou čo najskôr. Chceme revidovať existujúcu dohodu, chceme, aby bola v súlade so všetkými požiadavkami, ktoré stanovil súd, bez toho, aby sa vlastne nejakým spôsobom uh, ne, niečo vlastne vynechalo z tejto dohody. Samozrejme, že komisia toto veľmi dlho sledovala. My sme vlastne prvé reakcie predostreli už včera v nadväznosti na tak povedať pokračujúce revidovanie a sledovanie. Takisto sme spravili, dosiahli sme istý pokrok v boji proti dešu v Iraku a v Sýrii. To sú naozaj tak povediať, zvítané správy, ale ako strácajú pôdu v tzv. kalifáte, nemôžeme očakávať, že táto hrozba vlastne zmizne. Dež sa snaží nájsť iné spôsoby, ako operovať, ako rozširovať svoju propagandu, ako vlastne bojovať proti našim hodnotám a proti nášmu spôsobu života. A my musíme byť schopní schopní reagovať na túto výzvu. Ten balík, ktorý sme prijali včera, je súčasťou vlastne reakcie na toto. Toto nebude riešiť všetky problémy, ale dúfam, že ľudia naozaj pozitívnym spôsobom prispejú k tomu, čo chceme dosiahnuť na, Európskej úni- na úrovni Európskej únie v nadväznosti na boj proti týmto hrozbám. Veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne, pán komisár King. uh... um, mali sme hlasovanie o Dubline, bolo treba odísť na konferenciu predsedov, takže uh, prosím vás, neberte to ako urážku z jeho strany, že odišiel a teraz tu budeme mať koordinátorov, ehm, eh, prvé kolo otázok a členovia z každej skupiny môžu klásť otázky. Môžeme začať z EPP. Máte niečo? Nech sa páči. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa za Robertu, ktorá tiež e, musela na chvíľku e, výjsť von. Ďakujem veľmi pekne za to oznámenie o terorizme. Uh, je to veľmi užitočné aj pre výbor a tešíme sa na implementáciu. Pokiaľ ide o PNR medzi Kanadou a Európskou úniou, mám niekoľko otázok. V prvom rade, mohli by ste povedať, či máte nejaký časový harmonogram, či viete, čo sa stane, koľko času bude potrebného na nové rokovania s Kanadou a aký je právny rámec, e, v ktorom budeme medzi tým pôsobiť, e, pretože treba vedieť, či stará dohoda ešte platí pre tých, ktorí cestujú do Kanady, dokedy to bude ešte zvládnutelná situácia. A po tretie, e, viem, že je to vždy citlivá téma, keď hovorím s občanom Spojeného kráľstva, ale čo sa stane, keď Kanada zrazu povie, no už, pardon, Európska únia, teší nás, čo robíte, ale my máme svoje vlastné normy, my sme vám už dali všetko, čo chceme, ale už vám nemôžeme dať viac. Čo sa stane v takejto situácii? Ako to budeme riešiť? Máme nejaký záložný plán? Ďakujem veľmi pekne potom Birgit Cipel za SNAD. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem ešte raz komisárovi Kingovi, že tu máte veľmi veľa práce, lebo chodíte do dvoch výborov znova a znova. Chcela by som sa trošku sústrediť na eh, rozhodnutie, súdne rozhodnutie o eh, PNR s Kanadou a pán Lenard práve povedal, čo budeme robiť, ak Kanada bude trvať na tom, že majú svoje vlastné normy, ktoré nechcú zmeniť. Ale my by sme mohli povedať to isté. My môžeme tiež trvať na našich normách. Takže každý by sa mal trošku pohnúť. Nemala by to byť vždy iba Európska únia, ktorá bude ustupovať od svojich noriem. Komisár King spomenul nejaké prvé odpovede na naše otázky, ale aby som bola úprimná, tie odpovede sú tak trošku vágne. Takže keď ide napríklad o dohodu PNR s Austráliou, tak vieme, že je tam 7 e, rokov a keď chceme e, skončiť túto dohodu, tak to musíme urobiť v roku 2018, pretože inak bude pokračovať od roku 2019 ďalších 7 rokov. Ak teda e, chceme niečo zmeniť, musíme to oznámiť teraz a musíme to znova prerokovať teraz, pretože ak teraz budeme analyzovať, či treba niečo zmeniť, tak prídeme o tú lehotu, ktorá tam je a možno nesprávna dohoda bude ďalej pokračovať. Takže aký máte časový harmonogram? E, koľko času máme na to, aby sme sa pozreli, či treba niečo zmeniť? A keď to chceme zmeniť spolu s Austráliou, tak si myslím, že to musíme urobiť včas. Ďalšia otázka sa týka UPNR. Vo svojej odpovedi hovoríte, že povinnosti členských štátov, e, ktoré vyplývajú e, z tejto smernice nie sú dotknuté. Dobre, ale keď eh, porovnám eh, PNR z Kanady s PNR eh, USA, tak hlavne pokiaľ ide o retenčné obdobia, tak naozaj vidím, že treba zmeniť text. Čo konkrétne to bude znamenať? A potom posledná vec, možné dôsledky pre ďalšie právne rozhodnutia, ako je napríklad systém vstupu a výstupu. Vo svojej odpovedi hovoríte, že právne služby potvrdili, že toto e, súdne rozhodnutie nemá nejaký priamy automatický účinok. Je tam nejaký nepriamy, neautomatický účinok? Akože nejaký účinok tam vidím, ale aký je výsledok? E, pretože pokiaľ ide o e, princíp lepšieho zákonodárstva, by sme nemali dokončiť niečo, kde sú ešte otvorené otázky a obavy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Je tu ešte niekto z ECR? Nie. Skupina ALDE a Natalie Grisbeck. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, eh, pán komisár, za vašu prezentáciu. Eh, tiež by som chcela eh, uvítať prezentáciu toho, čo vy nazývate celou sériou opatrení. Okrem mm, tohto balíka o boji proti terorizmu, ktorý bol odprezentovaný včera, obsahuje aj iné veci. Jasné, že naši občania očakávajú odpovede a aktivity od Európskej únie v oblasti bezpečnosti. Vy ste odprezentovali plán a musíte si byť eh, vedomí toho, že existuje aj prieskom e, Eurobarometra a tam sa zistilo, že bezpečnosť je najväčšou obavou európskych e, občanov. To iba potvrdzuje skutočnosť, že boj proti terorizmu je e, mimoriadne dôležitý a pre našich občanov na celoeurópskej úrovni. Takže uh, vítam to, čo robíte, uh, pretože táto hrozba stále existuje teroristi sa nezastavia na národných hraniciach a naše aktivity by sa tiež nemali zastaviť na národných hraniciach. Všetci musíme prevziať e, zodpovednosť za boj proti terorizmu. E, balík má 80 strán. Nepoznám zatiaľ všetky podrobnosti ale je tu niekoľko otázok, ktoré vítam. Tieto opatrenia sa robia unblock. Sú tu peniaze, ktoré majú podporiť eh, miestne aktivity. Mesta v celom Francúzsku aj, aj v iných krajinách žiadali takéto opatrenia, takže naozaj veľmi dobre, že takéto opatrenia sa zavádzajú. A vítam aj úsilie uh, zvýšiť e, informovanosť a povedomie tých, ktorí sú zapojení do takýchto opatrení. Mám ale jednu otázku, ktorá je možno trošku zvláštna, lebo ste hovorili o tom, ako zapojiť občanov do ich vlastnej bezpečnosti. Lebo ľudí zomknú ťažké časy, ale bez toho, aby sa ľudia navzájom špehovali. Takže ako ich zapojiť do tejto e, myšlienky e, kolektívnej bezpečnosti? Je to naozaj e, veľmi zložitá otázka, ale je to ich hlavná obava, ako ich zapojiť do tejto bezpečnosti. No a potom tu máme energetickú bezpečnosť E, ďalšiu správu, kde sa hovorí o rôznych opatreniach. Vy ste hovorili o zriadení Európskej spravodajskej jednotky. A toto vyplýva z toho, čo povedal predseda komisie. Ale keď o tom hovoríme, tak zistíme, že niektorým ľuďom to spôsobuje problémy. Takže čo hmatateľné budete robiť, aby ste zriadili túto agentúru jednotku, alebo nech to nazvete akokoľvek? Ale jednoducho e, táto jednotka má bojovať proti terorizmu a chrániť európskych občanov. No a na záver by som chcela povedať, že Máme e, Európsku prokuratúru a chcem, aby kompetencie tejto prokuratúry boli rozšírené aj na cezhraničné trestné činy a terorizmu. Mus. Nevidím tu nikoho z GUE, takže Judith Sargentini za zelených. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Tie otázky, ktoré sa týkajú e, PNR a vzťahu medzi Kanadou a EÚ, a ostatných PNR. To nechám na vás, pán predseda, lebo e, vy e, sa v tom ešte vyznáte. Ale pán komisár King, vidíme, že Daesh je vytlačaný zo svojho priestoru a posledných pár mesiacov sme videli e, čoraz viac zahraničných bojovníkov alebo našich vlastných bojovníkov ktorí sa snažia vrátiť naspäť domov. Sú to muži, ženy, deti, ktoré sa tam narodili. E, vidíme, že útoky v Európskej únii e, uskutočňujú džihadisti, ktorí sa vrátili. E, predpokladáte, nejakú politiku, ktorá sa týka tých, ktorí sa vracajú do 28 členských štátov. Rozmýšľate o nejakej spolupráci medzi týmito 28 štátmi? Napríklad, ak majú dvojakú národnosť, tak u nás ľudia hovoria, že im treba zobrať našu štátnu príslušnosť a nech sa vrátia tam, kde majú druhú štátnu príslušnosť, druhé občianstvo. Ale podľa mňa to nie je dobrý spôsob, pretože E, takto sa iba vrátia naspäť e, k svojim trestným činom. Mali by sme ich buď súdiť, alebo e, ich integrovať do spoločnosti. Štáty riešia rôznym spôsobom tých, ktorí sa vrátia z Daješu. Takže na akých politikách pracujeme, aby sme sa vysporiadali s týmito hrozbami a s tým, že sú to vlastne naši vlastní občania. Ďakujem. Teraz Kristian za FDD. Dobrý deň, ďakujem. Ďakujem za prezentáciu. Dnes budem hovoriť po švedsky. Pokiaľ ide o PNR, myslím si, že je to skvelý spôsob, ako si vymieňať informácie. Ak sú nejaké bezpečnostné obavy, pri lietaní, tak by sme mali využiť e, všetky možnosti. E, v návrhu sa tiež hovorí, že minieme 100 miliónov eur na zabezpečenie e, verejných priestranstiev. Dobre, to je v poriadku, ale keď sa pozrieme na to, prečo tie miesta nie sú bezpečné, nuž, tak to bude iné. Uh, Ehm, my sme mali útok vo Švedsku, bol to samotár, ktorý e, žil vo Švedsku. Veľa ľudí žije v našich krajinách e, ktorí nedostanú občianstvo, nedostanú azyl a žijú dosť deštruktívne a e, predstavujú väčšiu hrozbu, pretože skôr budú radikalizovaní. Musíme objaviť takýchto ľudí, ktorí žijú, tak povedať, pod zemi, a v ilegalite a u ktorých hrozí táto radikalizácia. Vo Švedsku sme mali e, niekoľko sto ľudí, ktorí sú v nemocnici, pretože sú traumatizovaní e, vojnou. A mnohí z nich sú džihadisti, ktorí sa vracajú a oni sú e, zaťažou pre náš zdravotnícky systém, pre e, políciu a Polícia e, potrebuje zvláštne vyškolenie, aby vedeli, ako si poradiť s týmito ľuďmi. Títo ľudia naozaj predstavujú bezpečnostné riziko, aspoň vo Švedsku. Neviem, či je to tak aj v iných e, krajinách. A ľudia, ktorí sa dopúšťajú e, teroristických trestných činov a ktorí majú dvojaké občianstvo, e, tí by mali byť zbavení európskeho občianstva a mali by byť ehm, vyhostení, pretože nám ide predovšetkým o našich občanov, mali by sme chrániť našich občanov a pritom to nám e, pomôže výmena informácií, lepšia výmena informácií. Dobre, iné tu nie je, takže ideme pani Infeld, pani Činiči, Holmajer a Simfeld a keď ešte niekto iný bude si, nech sa prihlási pani Infeld. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ďakujem pán komisár za váš úvaz, za to, že ste tu. Mám jednu otázku, ktorá sa týka boja proti terorizmu a PNR s Kanadou. Otázkou je, nasledujúce. Súhlasím e, s vami v tom, že treba viac spolupracovať, ale čo urobíme, keď jeden členský štát alebo možno viac je Európskou komisiou považovaný za štát, e, ktorý nemá e, nezávislé súdnictvo, ako napríklad Polsko. Čo s tým budeme robiť? pozastaví sa spolupráca s takouto krajinou, alebo budeme mať e, politickú spoluprácu a nie nezávislú spoluprácu. No a pokiaľ ide o PNR s Kanadou, dostali sme e, odpoveď, e, ktorá bola podpísaná pána Timmermansom a som trošku prekvapená, pretože tá odpoveď bola neúplná. Vy ste hovorili o prebiehajúcej analýze E, situácie. To e, rozhodnutie bolo vydané 27. júla. To bolo zhruba pred troma mesiacmi. A nemusíte byť vedec, aby ste e, videli, že tu je problém len s Kanadou, ale aj s Austráliou, USA, pokiaľ ide o PNR PNR, tak prečo tu máme celú armádu právnikov a kompetentných ľudí a napriek tomu po troch mesiacoch tu stále nemáme nejaký záver? Komisia alebo pán Timmermans um, um, povedal, že uh, právny základ pre uh, prenos informácií do Kanady je momentálne solidný Myslím si, že to časom niekto napadne na súde a e, som naozaj ochotná staviť sa v dobrú flašu šampanského, že komisia prehrá tento súd. E, keď hovoríte o PNR medzi EÚ a Kanadou, nuž tak áno neexistuje nejaký právny základ, neexistuje nejaká dohoda a e, keď tu máme nejaké bilaterálne dohody, a keď nesplnenia, nesplňajú kritéria e, stanovené súdom, ako to môže byť adekvátne? O e, PNR EU hovoríte, teda otázka bola, či smernica o PNR splňa všetky kritéria, ktoré stanovil súd. A Timmermans neodpoveda, iba hovorí, že komisia naďalej podporuje členské štáty pri implementácii smernice o PNR. Nič tu nehovorí, či komisia považuje smernicu o PNR za smernicu, ktorá je v súlade s kritériami. To nie je vôbec žiadna odpoveď. hovorí sa tu iba o vplyve na dohody o PNR s Austráliou a USA. Eh, keď napríklad v prípade Austrálie v roku 2018 automaticky eh, sa začne revízia, tak v poriadku, ak by sme nemali tú automatickú revíziu, tak by sme mali upraviť eh, dohody, pretože je úplne jasné, že teda aspoň v každom prípade pokiaľ je o dohodu z USA, možno aj v prípade Austrálie je to tak, ale jednoducho dohoda z USA nesplňa kritéria. Uh, a e, teraz e, nehovorím o PNR s Kanadou, ale e, viete, že som žiadala prístup k dokumentom, ktorý, ktoré súvisia s rôznymi firmami a spoločnosťami, ktoré sú zapojené do implementácie PNR v EÚ. Je tu jedna konkrétna E, e-mailová výmena so spoločnosťou, ktorá sa volá IBM. Zdá sa, že IBM má záujem o e, prijatie smernice o PNR a e, je tu signál, že sa čaká na toto prijatie. Časť tejto výmeny, e-mailovej výmeny je stále tajná a komisia to nezverejnila. Vyšetruje to ombudsman, ale prosím vás, Mohli by sme preskočiť celý ten postup a mohli by ste nám povedať, že ste ochotní zverejniť tieto informácie, aby sme vedeli, aké e, kontakty sa uskutočnili a na akej báze. Ďakujem veľmi pekne. A e, teraz ešte zoberiem e, otázky členov výboru, potom vyzvem aj radu a potom požiadam a pána komisára, by odpovedala. takže tu máme ďalšiu e, rečničku, je to pani Kiniči. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem e, pán e, predsa, ďakujem Sir Julian King za vašu prezentáciu. Som naozaj veľmi rada, že ste opäť tu pretože to iba ukazuje, aký ste e, zaangažovaní do celej tejto otázky. Takže ďakujem veľmi pekne za prezentáciu tohto protiteroristického balíka. Je súčasťou našej správy o bezpečnostnej únii. Moja kolegyňa pani Grisvek už hovorila o mnohých e, veciach a o potrebe zamerať sa na opatrenia e, proti E, terorizmu. E, možno by ste mohli o tom trošku podrobnejšie rozprávať. keď sa pozriete na tie e, prvé útoky, na tie súčasné útoky, vidíte, že spôsob fungovania teroristov sa zmenil. My by sme mali prijať preventívne politiky a tu hovorím predovšetkým o vašom návrhu, aby sme tiež bojovali aj proti terorizmu, ktorý prebieha e, cez internet. Máme tu radikalizmus, máme tu nenávisné prejavy. Jednoducho musíme nájsť spôsoby, ako zasiahnuť v eh, budúcnosti, eh, keď hovoríme o šifrovaní a dešifrovaní eh, správ na internete, pretože to bude podľa mňa kľúčová oblasť v budúcnosti, pokiaľ ide o prevenciu a vyšetrovanie. Vieme, ako súdne orgány bojujú s týmto, pretože majú obrovské problémy dostať sa k informáciám, ktoré sú šifrované a pochádzajú predovšetkým z tretích krajín, e, teda z krajín, ktoré majú inú jurisdikciu, ako je európska jurisdikcia. E, hlavne e, to šifrovanie, to sa bude stále rozširovať, takže sa pýtam, aké opatrenia môžeme zaviesť, aby sme sa ľahšie dostali k informáciám, ktoré sú zašifrované. Ako to chce komisia uľahčiť verejným inštitúciám a súkromnému sektoru, aby si mohli vymieňať takéto informácie. Pred niekoľkými dňami som navštívala Europol a videla som, že majú naozaj pokrokové centrum, ktoré sa zaoberá dešifrovaním správ a informácií. Vy ste hovorili o výmene najlepších postupov. Otázka je, ako eh, by komisia mohla najlepšie využiť Europol, pretože keď ide o dešifrovanie, tak potrebujete naozaj veľmi pokrokové a drahé eh, počítačové vybavenie a nie každá krajina sa môže dostať k takémuto vybaveniu a technológiám. Takže otázka je, eh, čo mieni komisia robiť v tejto súvislosti. No a na záver, uh, by som sa povedala, že podľa mňa je ešte niečo iné veľmi dôležité a to je radikalizácia. Takže tiež by som vás chcel požiť, aby ste podrobnejšie hovorili o tom, čo komisia môže robiť teraz v boji e, s radikalizáciou a keď hovoríme najmä o radikalizácii vo väzeniach. Ďakujem veľmi pekne a teraz pani Holmajer. Ďakujem, pán predsedajúci. Eh, Sir Julian King, mám um, otázku, ktorá nadvezuje na Katarínu Kiniči, jej vyjadrenie. Keď sa eh, prideluje personál napríklad Europolu, tam naozaj sa robia veľmi malé kroky. Eh, samozrejme, vidíme prvé úspechy, ale ešte stále je to absolútne nepostačujúce vzhľadom na obrovskú úlohu, akú Europol má s 28 členskými štátmi. My sme takisto povedali na rade Scrutiny Board, že chceme písomné odpovede a nie iba raz za rok, ale aj častejšie. A niekedy um, medzi tým by sme ako kontrolná rada Europolu chceli mať aj nejaké osobitné uh, odpovede, o, odborné odpovede na naše otázky. A Europol jednoducho nemá ani len dosť zamestnancov na to, aby nám odpovedali na odborné otázky. Ja sa teda pýtam, či by ste nemohli niečo urobiť s týmto nedostatkom personálu, ktorý Europol má, pretože má veľké úlohy, ktoré plní. Toto je otázka, ktorá patrí nie iba komisii, ale aj rade. Či e, už je to Centrum pre boj proti terorizmu alebo boj proti radikalizácii, všetky úlohy, všetky oddelenia e, majú obrovský nedostatok personálu. A Europol nie je schopný e, rozvinúť svoj plný potenciál. Druhá otázka. V súčasnosti máme problém, že Turecko dáva do databáz Europolu údaje o občanoch podľa definície, svojej zvláštnej definície pojmu terorizmus. Poznáme ten španielský prípad alebo prípad nemeckých občanov, ktorí cestovali do Turecka títo ľudia majú jednoducho názor odlišný od prezidenta Erdogana a potom sú registrovaní v databázach e, Interpolu ako hľadaní teroristi. Definícia terorizmu na úrovni Interpolu by mala byť jasná a jednoznačná, tak aby nedochádzalo k tomu, že občania iných štátov tam budú signalizovaní ako teroristi a potom ich Interpol zadrží prípadne pôjdu do väzenia a až po dlhom procese sa ukáže, že môžu sa vrátiť do vlastného štátu. Čiže toto všetko e, mm, má koreň v tej problematickej definícii inter, e, terorizmu na úrovni Interpolu. Tá definícia musí byť jasná, jednotná. No a ešte jedna vec na záver, stručne. Má byť údajne 44 miliónov na podporu tých verejných miest. Bolo by možné získať takú podporu, e, kde bezpečnostné inštitúcie urobili bezpečnostné hodnotenie a aj e, takého miesta, ktoré nie je verejné, a, ale nejakým iným spôsobom problematické je to, sú také miesta, ktoré nie sú verejné, ale je potrebné ich modernými metodami chrániť, aby sa tam zastavil mm, pohyb e, prípadných trestných e, prípadných páchateľov trestných činov. Bude to možné? Ďakujem. Birgit Zipel, ešte raz. Ešte mi niečo ušlo, ale Krátka otázka, ale chcem e, na, nadviazať na tú pripomienku o personáli v Európole. Ale problém sa začína v členských štátoch. Mnohé policajné zbory v členských štátoch majú problém s nedostatkom personálu alebo sú zle vybavení. Problém sa nedá vyriešiť iba peniazmi, ale e, tým, že na národnej úrovni bude potrebné kvalifikovať viac policajtov a potom bude môcť aj viac ľudí odchádzať do Európolu. Ešte mi chýba niečo v oblasti kódovania. Zrazu všetci hovoria, že kódovanie je veľmi dôležité. To je v poriadku, súhlasím, ale trošku ma znepokojuje tento výraz, že nechceme systematicky tie backdoors. Chceme, aby boli nesystematické? Kladiem si otázku. Nechcem teda zachádzať do technických detajlov, ale Niekto spomínal, že budeme musieť spolupracovať so súkromnými podnikmi, aby sme v závažných prípadoch našli nejaký spôsob, ako sa dostať do kódovaných informácií. Ale ak potrebujeme podporu súkromných podnikov alebo súkromných jednotlivcov, expertov, neznamená to, že nejaké tie zadné dvierka akejkoľvek povahy sa budú používať. Budú ich používať verejné orgány za určitých jasných podmienok samozrejme. Ale môže to znamenať, že aj v súkromnej oblasti budú existovať takéto zadné dvierka. Kodovanie potom nebude dávať zmysel ani za tými vznešenými účelmi. Máme na to nejakú odpoveď? Ďakujem. Predtým, než sa vyjadri predsedníctvo rady, chcem zopakovať ešte slova e, správodajcu k dohode PNR. Týka sa to dohody PNR s Kanadou, ale aj um, smernice EÚ o PNR mohli by sme si pohovoriť o tom, či existuje možnosť zacielenejších opatrení v oblasti uchovávania údajov. Mm, pán komisár bohužiaľ naozaj je pod veľkým časovým tlakom. Vyjadri sa on ako prvý a potom predsedníctvo. Prepačte, Nechcem to nechávať na posledné dve minúty, na koniec. Nebudem asi schopný odpovedať na všetky otázky, ale pokúsim sa. Ja som veľmi rád, že venujete takúto pozornosť týmto záležitostiam. Ja viem, že teraz to nevyriešime všetko primerane, ako by to malo byť riešené, ale budem sa snažiť odpovedať čo najlepšie. E, veľmi oceňujem spoluprácu, ktorá e, prebieha tu medzi nami aj v osobitnom výbore. Nezhodneme sa vždy na 100% na všetkých otázkach, ale napriek tomu si myslím, že naše diskusie sú konštruktívne a to si veľmi vážim. My príjmame dôležité opatrenia, pokiaľ ide o verejné miesta, financovanie terorizmu, kódovanie a ďalšie veci. To sa všetko opiera o, o to, čo už bolo urobené ako harmonizácia noriem v členských štátoch, vonkajšie hranice, výmena informácií, spravodajské služby a dostatočné vybavenie našich agentúr. Ale žiaden kúsok skladačky nestačí v tomto kontexte na riešenie celej hrozby, ale kombinácia týchto opatrení Mm, už znamená pokrok a pomáha to členským štátom aj agentúram, ktoré bojujú proti terorizmu v prvej línii. Súhlasím s pani Griesbeck. E, stále to ostáva veľkou obavou verejnosti, táto bezpečnostná situácia. A to berieme do úvahy. A ďalšia práca, ktorú robíme v oblasti kontroly informácií na vonkajších hraniciach, ľudia, ktorí vchádzajú do nášho spoločného priestoru a opúšťajú ho, a podpora výmeny týchto informácií, to súvisí s domácou hrozbou, o ktorej hovoril prezident Macron včera opäť. Ale ako pripomína pani Sargentini, e, Daesh ostáva stále aktívny a zo svojich základní v Iráku a Sýrii operuje, zasahuje aj do iných krajín. V kolegiu včera sme diskutovali o tom, že táto výzva e, a, riziko prichádzajúce od vracajúcich sa zahraničných pracovníkov, to je stále ešte prítomné. Ten, tá, táto hrozba pretrváva. Členské štáty EÚ teda čelia e, bezpečnostnej výzve, ale takisto tu máme e, susedné štáty, odkiaľ tiež prichádza hrozba, pretože niektorí ľudia jednoducho zmiznú a odídu do e, štátoch, štátov nášho susedstva. A my musíme s týmito partnerskými štátmi spolupracovať užšie, aby sme mali lepšiu predstavu o tejto hrozbe. A s týmto všetkým sú spojené aj sociálne problémy, ako hovorí aj pani Wimberg, či už e, zdravotné služby alebo iné sociálne služby. A o tomto sa musí diskutovať dôkladnejšie, dôkladnejšie ako doteraz. Čo robiť e, s ľuďmi, ktorí sa vracajú, ale neboli bojovníci, e, navrátili bojovníci by mali byť obvinení, obžalovaní, mali by byť riešení v systéme justície, to je jasné, ale potom sú napríklad niekedy ženy a deti, ktoré nebojovali a vracajú sa. A čo s nimi? Je potrebné ich opäť zaradiť do spoločnosti. A o tomto sa ešte nediskutuje. Mm, máte teda pravdu, keď kladete túto otázku. Budeme pracovať naďalej aj na radikalizácii na internete. Pani Kiniči na to poukazovala, je to jedna z kľúčových tém G7. V Taliansku dnes popoludní zasadajú ministri G7. No a ďalšia súvisiaca téma je kodovanie. Pani Sipel teraz pripomenula, že um, kodovanie to nie je len o tom, čo robiť so zabaveným prístrojom, ale ide tam aj o praktickú podporu pre policiu a ostatné zložky um, v postupoch vyšetrovaní, trestného stíhania, teroristických vyšetrovaní a tak ďalej takisto prístup k dôkazom, ktoré sa nachádzajú napríklad na klaude alebo v iných e, jurisdikciách. Ako sa dostať k týmto dôkazom? Toto budeme riešiť v návrhoch, ktoré prídu začiatkom budúceho roka. E, bude to o elektronickom dôkaze, o prístupoch k elektronickým dôkazom. Čiže táto diskusia ešte príde a bude dôkladná. E, pani Holmer sa pýtala na personálne vybavenie agentúr. Ja jednoznačne podporujem Europol Europol naďalej rastie s vašou podporou. Budúci rok dostanú financie na 86 ďalších postov, vrátanie na úlohy súvisiace s kodovaním a ak Europol bude potrebovať ďalšie zdroje, tak prídeme opäť medzi vás a budeme s vami o tom hovoriť. Je to naozaj veľmi dôležitá agentúra Europol. Neodoprieme im podporu. Ďalšia otázka. Spravodajské služby. Pýtala som to pani Grispek aj ďalší. My sa teraz e, pýtame sami seba, aké sú ďalšie praktické kroky, ktoré treba urobiť. Máte pravdu, že táto diskusia veľmi rýchlo nadobudne politickú povahu, niekedy až prehnanie politickú povahu. Ale sú určité praktické veci, ktoré rýchlo môžeme urobiť. Musíme posilniť používanie šengenského informačného systému a musíme motivovať členské štáty, aby schválili ten návrh, ktorý je teraz na stole. Ak má niekto prepojenia s terorizmom, tak by mal byť notifikovaný ako osoba v systéme SIS. Mňa udivuje fakt, že nie všetky spravodajské služby členských štátoch majú prístup k systému SIS. To je zvláštne. Členské štáty by mali prijať také rozhodnutia, aby spravodajské služby mali prístup k šengenskému informačnému systému. A to sú praktické veci, ktoré sa dajú hneď urobiť. Myslím si, že by sme mali odvážnejšie hovoriť o spolupráci medzi európskymi spravodajskými službami. Tá spolupráca už existuje, ale nemali by sme byť takí hambliví, keď o tom hovoríme. Mali by sme rozvíjať tú spoluprácu, ktorá už existuje. Aj medzi OČTK orgánmi. Máme už skúsenosti na národnej úrovni a ja si myslím, že dá sa rozvíjať táto spolupráca a zároveň aj rešpektovať tie výhrady, ktoré ešte majú niektoré členské štáty. Áno, ja súhlasím s tým, aby európsky prokurátor EPPO dostal v budúcnosti ďalšie právomoci. E, máme tam v tejto skupine teraz 26, 20 členských štátov, ktoré sa zapojili do EPPO a to je fantastické. Takisto ste sa spýtali na PNR. Nebudem sa tomu vyhýbať. Ale nie, sú tu ešte dve ďalšie otázky predtým. Poľsko. Už prebieha konanie, to viete, pretože vy Neustále ste v kontakte s pánom podpredsedom Timmermansom a hovoríte o tejto téme. E, pán Timerman stále dúfa, že dôjde k prielomu, e, že sa bude viesť dialog, ktorý on navrhuje, ale zatiaľ musí pretrvávať spolupráca s poľskými orgánmi e, pri boji týchto, proti týmto hrozbám. Ja som bol pred týždňom vo Varšave a tam sme hovorili o praktickej spolupráci. Turecko a Interpol. Toto nie je iba problém Turecka. E, sú iné problémy, e, napríklad tie červené výstrahy cez Interpol. My nie sme e, v prísnom slova zmysle členom Interpolu, to viete, ale neustále s nimi vedieme dialog, aktívne s nimi komunikujeme a chceme, aby posilnili a zlepšili svoje interné procedúry, aby to sprísnili, pretože potom presne dochádza k takým prípadom, ako ste spomínali. No a teraz ešte k PNR, s záznamom o menách cestujúcich. E, ja viem, že vy si myslíte, že pracujeme pomaly, ale my nie sme pomaly, ale dôkladní. Pracujeme dôkladne. Ja si myslím, že by ste v každom prípade mali dostať písomné odpovede na vaše otázky, predtým než e, sa spýtate mňa ale uznávam, že tieto odpovede nepokrývajú všetky aspekty tých otázok, ktoré ste položili a vy si zaslúžite odpovede na všetky otázky. A dúfam preto, že v dnešnej diskusii a v ďalších diskusiách budeme pokračovať v analýze týchto otázok. Ale v niektorých prípadoch určite s našimi odpovediami nebudete plne spokojní. Mm, takže časová línia PNR návrhu. My teraz pripravujeme mandát, dúfame, že my ho budeme schopní schváliť rýchlo. S Kanadianmi sa stretneme dnes popoludní a zajtra počas G7 a budeme aj od nich žiadať, aby si vyriešili, vyjasnili svoj mandát, aby tie rokovania mohli čo najskôr odštartovať. A potom dúfam, že to pôjde čo najrychlejšie. I keď sa domnievam, že existujúci základ na postupovanie údajov dnes, ten právny základ je, pra- je platný. Možno so mnou všetci nesúhlasia, ale ja som presvedčený, že tento právny základ je platný. Ale napriek tomu chceme dohodu, chceme zlepšiť tú situáciu, chceme čo najskôr novú dohodu. E, ľudia hovoria o, o tomto aj v takom zmysle, že možno, že nedo, neuzavrieme dohodu, ale ja si myslím, že takýto scenár nesmieme si ani len predstavovať. Potrebujeme dohodu. Pýtali ste sa aj na iné medzinárodné dohody a ich okamžité účinky. Myslím, že v tejto diskusii opäť budeme musieť pokračovať, pretože Naša analýza je jasná. Iné dohody napríklad z USA, s Austráliou, tie platia, pokiaľ nie sú pozastavené, e, zneplatnené, zrušené, mm, zrušené iným vyšším právnym aktom a tak ďalej. Mechanizmus na E, rozšírenie takýchto dohôd samozrejme to je závažná záležitosť. Budúce leto budeme musieť pokračovať diskusie, pretože budúci rok sa objaví tento problém. Vy viete, že tie dohody majú určité fixné časové body. A je to vec, ktorú musíme neustále skúmať ustanovenia v jednotlivých dohodách nie sú úplne rovnaké, nie sú úplne ekvivalentné. A potom, e, pokiaľ ide o EU PNR, nemôžete povedať, že sme nezaujali pozíciu, to nie je pravda. Ja som verejne vyjadril pozíciu, je to aj v našom písomnom balíku. A povedal som, aký je náš názor je taký, že povinnosti členských štátov e, vyplývajúce z dohody PNR nie sú dotknuté stanoviskom súdu. To je naša pozícia, čiže naozaj nemôžete tvrdiť, že sme nevyjadrili pozíciu. Myslíme si, že odlišná právna situácia e, smernice EU PNR, ustanovenia o zbere údajov členskými štátmi iba na účely trestného stíhania. A netýka sa to medzinárodnej dohody, ale dohody medzi členskými štátmi, vrátanie cestovania po šengenskom priestore. E, tým je to vlastne úplne iný útvar, alebo úplne iná záležitosť. Rád budem s vami o tom ešte v budúcnosti hovoriť. Ďalej tá otázka nástrojov. Mm, musíme si nájsť príležitosť hovoriť o tom podrobnejšie, ale naše prvé hodnotenie dopadov a účinkov na iné nástroje, mm, na ktoré ste sa pýtali v korešpondencii písomne, um, je pravdou, že nehovoríme o priamom dopade. Nemáme dnes ale čas na to, aby sme dopodrobne o tomto diskutovali, tak ako by sa patrilo, ale rád si o tom pohovorím v budúcnosti. E, naša pozícia sa opiera o to, že odpoveď súdu, stanovisko súdu e, sa týka špe- špecifického právneho nástroja, špecifickej faktickej situácie a toto sa automaticky nemôže prenášať na iné situácie. A tento argument pa- pa- platí aj pre iné rozsudky súdu, keď sa tie rozsudky týkajú konkrétnych právnych rámcov. Vše, každý, každý takýto posudok je potrebné čítať samostatne mm, a ja som ochotný s vami o tom ďalej diskutovať. Pretože v takomto duchu si želáme pracovať s vami e, na tejto téme, ktorá je veľmi prominentná aj na verejnosti a samozrejme aj v iných oblastiach. Ja sa ospravedlňujem, musím naozaj už odísť. Ďakujeme, pán komisár King. My chápeme, že musíte odísť. Ja by som rád udelil slovo aj predsedníctvu rady, ale Sophie Intveld ešte má otázku. Prosím veľmi, veľmi stručne. Alebo ju položíte až po tom, čo sa vyjadrí rada, predsedníctvo rady? Now, shortly. I, yeah. Chcete to povedať teraz? Uh, hovorila som to pani Grisbeck. Podľa mňa je to veľmi cynické. Toto nie je hra. E, postoj komisie je taký, že pohrdá občanmi a Európskym súdnym dvorom. Komisia je predsa strážkyňa zmluv a vy nemôžete to bremeno preniesť na plecia občanov, ktorí každý raz musia ísť na súd a roky viesť súdne konania, žalovať. A vy viete veľmi dobre, čo sa stane, ak niekto napadne na súde dohodu z USA. Vy to veľmi dobre viete, čo sa stane. Prečo hráte tieto hry? Prečo predstierate? Mm, vy viete veľmi dobre, ako to dopadne. Povinnosťou komisie je hájiť záujmy európskych občanov my neakceptujeme, že európsky občania musia sami chodiť na súd, aby mohli hájiť svoje vlastné práva, pretože Európska komisia ich opustí, mm, nechá ich na pospas. To nie je o tom, že chceme viesť dialog. Komisia jednoznačne má povinnosť obhajovať záujmy európskych občanov a strážiť zmluvy takisto. A komisia to nerobí. Komisia neplní svoju povinnosť. Áno, ja uznávam, že máme túto povinnosť. A máte pravdu, keď nás voláte na zodpovednosť za plnenie tejto povinnosti. A ja veľmi rešpektujem tento výbor a aj ostatné výbory, ktoré sa týmto zaoberajú. A v tomto duchu budem s vami ďalej spolupracovať. Uh, we... uh, ďakujem. Dobre. Takže týmto končíme náš dialog. Ďakujeme za to, že ste prišli um, teraz musíte odísť a teraz chcem poprosiť ambasádora za estonské predsedníctvo rady, aby sa vyjadril. Honorable chair, honorable members uh, of... Vážení členovia Rada tu sem dnes bola pozvaná na výmenu názorov e, v nadväznosti na e, toto stanovisko e, v súvislosti s očakávanou dohodou medzi EÚ a Kanadou v súvislosti s PNR. Samozrejme, že som veľmi vďačná pánovi komisárovi Kingovi za to, že odpovedal na mnohé vaše otázky. A vlastne neviem, akú pridanú hodnotu môže do, tohto, do tejto diskusie vniesť v súčasnosti rada. Ja si naozaj myslím, že najdôležitejšou otázkou, ku ktorej skutočne um, sa môžem dnes vyjadriť, tak ako vám pán komisár King uh, vysvetlil, to je vlastne odporúčanie zo strany rady opätovne vlastne rokovať o tomto mandátu. Toto nám bolo včera prezentované a ako predsedníctvo naozaj môžeme potvrdiť, že je skutočne v našom záujme, aby sme sa hýbali čo najrychlejšie, takže tieto pracovné skupiny začnú pracovať okamžite. A ako to povedal pán komisár King, dúfame, že e, veľmi rýchlo budeme mať tento mandát a potom bude musieť komisia vlastne znovu prerokovať e, túto zmluvu medzinárodnú Rada dostala celý rad rôznych otázok zo strany parlamentu. V záujme času samozrejme ich e, naozaj zhrniem do tých najdôležitejších bodov a je mi veľmi ľúto, ak e, budem opakovať e, pozíciu, respektíve stanovisko komisie v mnohých prípadoch. Takže pokiaľ ide o implikácie v nadväznosti na tieto stanoviská v súvislosti s inými dohodami. Obávam sa, že naozaj budeme musieť e, trošku e, skontrolovať e, tento právny, toto právne stanovisko, pretože nie je to presne to isté, čo máme podpísané s ostatnými krajinami. Ja môžem opakovať len toľko, že tieto dohody zostanú platné, pokiaľ nebudú vypovedané, e, znovu prerokované, upravené alebo e, zrušené zo strany súdu. A to isté e, v podstate sa vzťahuje aj na smernicu EÚ týkajúcu sa PNR. Toto je zásada, ktorá podporil aj Európsky súdny dvor v niekoľkých prípadoch. Členské štáty sú právne e, povinné e, zapracovať e, túto smernicu a považovať ju za medzinárodnú legislatívu. A toto je samozrejme prebiehajúca úloha, ale členské štáty samozrejme sa musia v tejto oblasti angažovať. Tretím bodom bude bod, ktorý sa týka e, možných e, implikácií, možných dopadov v nadväznosti na iné legislatívne ehm, spisy, respektíve témy, na ktorých sa pracuje. Samozrejme, že tam ide aj o dohodu e, týkajúcu sa vstupu a výstupu z danej krajiny. Samozrejme, že sa opierame o právne služby všetkých troch inštitúcií. Tieto uh, prehlásili, že tento text vlastne um, uspokojuje nevyhnutnosť a kritéria, ktoré stanovil súd. Takže uh, predsedníctvo naozaj uh, plne podporuje uh, stanovisko týchto právnych služieb a naozaj účel prečo sa má vypracovávať vlastne takýto návrh takejto legislatívy je trochu iný ako v súvislosti e, s dohodou, ktorá sa má podpísať v súvislosti s PNR medzi EÚ a Kanadou. Samozrejme, že toto nejakým spôsobom nespochybňuje politické dohody, ktoré boli dosiahnuté. Týmito slovami by som sa vám chcela poďakovať e, za vašu pozornosť a vážený pán predseda, už naznačil, že môj čas už vlastne vypršal, takže toľko môžem eh, povedať eh, momentálne. Veľmi pekne ďakujeme. Je nám veľmi ľúto, že eh, sme vlastne istým spôsobom presiahli tento časový rámec, takže veľmi pekne vám ďakujeme. Budeme sa samozrejme naďalej, budeme naďalej si vymieňať názory a ďakujeme vám za túto prospešnú výmenu názorov. Teda to by sme prešli, by sme teraz e, k ďalšiemu bodu nášho programu a to je Európska agentúra v nadväznosti na prevádzkový management e, rozsiahlých e, systémov IT v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Spravodajkňou je Monika Makovej. A um, pre, je pred nami prezentácia návrhu tejto správy. Uh, v nadväznosti e, na túto rámcovú dohodu. Na, samozrejme, že najprv dám slovo pani spravodajkyni a potom tieňovým spravodajcom, ktorí by sa chceli ujať slova. A takisto je tu s nami aj e, Európska komisia, ktorú zastupuje Pascal Mieňov, ktorý je e, zodpovedný za túto tému a samozrejme, že môžete aj vy zasahovať pani Makovej. Veľmi pekne ďakujem po niekoľkých rokoch bol potrebný e, ďaleko silnejší mandát v nadväznosti na tieto rokovania. A samozrejme, že sme si boli vedomi istých víziev v nadväznosti na migráciu a víziev v súvislosti s terorizmom na európskej úrovni. Takže vítam návrh komisie, ktorý vlastne rozšíril e, tento rozsah a ide tam vlastne aj o e, právny vývoj a politiku ako takú. Samozrejme, že toto bude zohrávať veľmi základnú úlohu v súvislosti s novým systémom, v ktorom sa v súčasnosti rokuje. A teraz hovorím vlastne o tomto e, systéme vstupu a výstupu. A takisto táto agentúra bude mať isté právomoci v nadväznosti na E, výskum a isté pilotné projekty. Samozrejme, že sa predpokladá aj e, s automatizovaným systémom e, mechanizmu zberu údajov a samozrejme, že toto je správne, pretože tieto správne údaje musia byť patrične identifikované a to bolo problémom a je to problémom, pretože členské štáty častokrát neposkytujú identické a konzistentné údaje. Pokiaľ ide o interoperabilitu, samozrejme, že v nadväznosti na tento mechanizmus e, Ide tam hlavne o to, aby sme podporili e, prístup komisie k interoperabilite. Samozrejme, že existujú isté aspekty e, tejto správy komisie, ktoré si vyžadujú ďalšie objasnenie a zlepšenie podľa môjho názoru. A o tom som hovorila práve v tejto mojej správe. Hovorím v prvom rade o pomoci členským štátom, o kapacite tejto agentúry poskytovať e, isté poradenstvo v nadväznosti na členské štáty a poradenstvo týkajúce sa technických otázok. To je jednou z najdôležitejších zmien, pokiaľ ide o nový mandát Hovoríme o nových IT systémoch a členské štáty celkom určite budú mať isté otázky a budú potrebovať isté objasnenia. V článku 12 navrhujem, aby súčasné praktiky v nadväznosti na poskytovanie istej žiadosti o objasnenie aby sa toto posielalo priamo agentúre a nie prostredníctvom komisie, tak ako tomu bolo predtým. A v tomto kontexte komisia bude mať ex ante kontrolu a konzultatívnu kontrolu a potom by mala monitorovať, či táto agentúra skutočne poskytovala eh, na čas vlastne odpoveď a reakciu na takúto žiadosť o objasnenie. E, ďalší bod, kde navrhujem zmeny. Pokiaľ ide o tieto miesta, hej, tie technické miesta, naozaj by mala agentúra byť schopná reagovať veľmi rýchlo na patričnú situáciu e, a toto je potrebné implementovať v legislatívnom návrhu v nadväznosti na kapacitu existujúcich technických prostriedkov a preto tieto miesta by sa mali ďalej rozširovať a mali by byť odsúhlasené, to veľmi dobre viete, pretože toto sú veci, ktoré sa stále vyvíjajú. Takže akékoľvek e, problémy so súčasnými technickými miestami, ktoré by mohli nastať, tie by sa mali riešiť v Štrásburgu, pretože tam je hlavné e, veliteľstvo respektíve hlavný štáb tohto Julisatu a práve preto by mali vlastne ďalšie technické takéto miesta sa zriadiť, ak to bude potrebné. Samozrejme, že by to mal manažer, teda správa, správna rada riešiť. Takže hlavné miesto, technické miesto, bude mať sídlo v Štrasburge Štrasburgu a ďalšie miesta, ak budú potrebné, sa stanovia. Bude to závisieť od patričnej reality a od stanoviska členských štátov po konzultáciách e, s komisiou a so správnou radou, pokiaľ ide o um, vlastne takéto miesto záložné, tak komisia by mala vlastne rozhodovať rozhodnúť o tom, že kde bude toto miesto lokalizované, aby sa naozaj zabezpečila plná funkcionalita tohto systému, funkčnosť. A takisto som presvedčená a počiarkujem to, že takéto záložné miesto musí byť schopné zabezpečovať operáciu a fungovanie v prípade, ak by zlyhal jeden alebo ďalšie systémy. Po tretie, účasť zo strany krajín, ktoré e, sú združené v, e, v rámci e, šengenského AKI a patričné opatrenia zo strany EÚ. Veľmi stručne, ja som v podstate rozšírila tieto pridružen, túto pridruženú účasť iných krajín na akékoľvek dohody o účasť účasti e, z EÚ, to znamená, že to by sa malo týkať aj Gruzínska a Ukrajiny. Potom je tam nový návrh, článok 38, aby bola dostatočný právny základ e, pre e, fungovanie tejto agentúry a samozrejme aj pre spoluprácu e, s medzinárodnými organizáciami. Potom je tam ďalší bod, finančná kompenzácia, tam som spravila nejaké zmeny. Ide tam o článok 37, tam sa hovorí o právnom základe v nadväznosti na spoluprácu s inštitúciami únie, orgánmi a agentúrami. Pokiaľ ide o EULISA, toto má, môže mať v podstate vťah, e, vzťah a respektíve dopad na e, financovanie. E, ide nám samozrejme aj o transparentnosť EULISA systému. A pokiaľ ide o, zabránenie nejakého konfliktu záujmov v nadväznosti na správnu radu a Výkonný riaditeľ by mal byť nezávislý, pokiaľ ide o EULISA a e, mandát výkonného riaditeľa, to je ďalší bod. Navrhujem, aby sa prípadne predlžil mandát takéhoto výkonného riaditeľa aj po tom prechodnom období. To by znamenalo, že by bolo možné vlastne predlžiť takéto funkčné obdobie jedenkrát o 5 ďalších rokov. Samozrejme, že je potrebné využiť aplikovateľný právny rámec a aj nový právny rámec. Takže záverom myslím si, že som pokryla tie hlavné body a chcela by som povedať, že Európa dnes stojí pred zmenami. Mala by zostať otvorenou, ale súčasne by mala zostať aj bezpečnou. Takže to je naozaj veľmi silný mandát. Naozaj by sme mali proste zostať otvorenými a súčasne zabezpečovať bezpečnosť toľko e, to je všetko z mojej strany, vážení kolegovia, a dúfam, že sa stretnem s vašou podporou a súhlasom. Veľmi pekne ďakujeme. Takže teraz by sme prešli na tieňových spravodajcov za EPP. Barbara Kropec. Chcela by som sa poďakovať spravodajkyni za návrh tejto správy. Som veľmi rada, že sa vlastne podporuje eh, takýto návrh som veľmi rada, že sa vlastne e, majú tieto technické miesta stanoviť a že sa má vlastne zabezpečiť nezávislosť výkonného riaditeľa a že sa má podporiť e, článok 38 odsek 1 v nadväznosti na účasť e, iných krajín, ktoré vstúpili do rôznych typov asociačných dohôd z EÚ. Každopádne, pokiaľ ide o zlepšenie návrhu tejto správy, podľa mňa by sme mali hlavne uvažovať o špecializovaných zamestnancoch a mali by sme v podstate uvažovať o stanovení, respektíve určení takýchto ďalších technických miest, zhodnotiť agentúru a byť v súlade súčasne e, s balíkom REKAS. A pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy. Samozrejme, že táto agentúra EU LISA by si mala vlastne aj v nasledujúcich rokoch patričným spôsobom plniť svoje úlohy. ďakujem veľmi pekne spravodajkyni a aj ostatným tieňovým spravodajcom za všetku prácu, ktorú odviedli. Ďakujeme veľmi pekne. Pani Činiči. E, v prvom rade by som sa chcela poďakovať váženým kolegom, váženej kolegyni za túto správu e, týkajúcu sa otázky EU LISA a za ten samotný fakt, že naozaj potrebujeme e, v podstate konštruktívnym spôsobom sa pohnúť ďalej. Uh, táto agentúra EU LISA bude vlastne zohrávať veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o podporu bezpečnosti. Ja som si prečítala aj správu mojej kolegyne, aj správu e, rady veľmi pozorne. Samozrejme, že sa budeme musieť venovať niektorým otázkam hĺbšie. V prvom rade je potrebné analyzovať uh, dozornú úlohu alebo dohľad zo strany eh, rady a návrh eh, nie je v tomto ohľade veľmi rozumný, ale naozaj potrebujeme eh, sa zamerať na takýto dohľad a aj kontrolu, aby EU Lisa skutočne si mohla vykonávať všetky tie úlohy, ktoré jej boli pripísané a aby to mohla robiť efektívnym spôsobom. Ďalšia otázka, ktorej sa budeme musieť hlbšie venovať, je, finan- je, sú mechanizmy finančnej kompenzácie, tak ako to naznačila spravodajkyňa EU. A myslím si, že e, toto budeme musieť rozobrať detailnejšie, pretože iným spôsobom vlastne by mohla byť agentúra e, vnímaná ako istý poskytovateľ služieb, ktorý má byť odmeňovaný, ale my veľmi dobre vieme, že verejné orgány môžu e, dávať na trh isté výrobky, isté produkty a že toto by mohlo prinášať isté problémy, isté negatívne dopady v nadväznosti na e, výkonnosť tejto agentúry, a pokiaľ ide o e, vlastne realizáciu jej úloh. A chcela by som spomenúť aj dohody s inými medzinárodnými agentúrami. Naozaj si myslím, že budeme musieť tento odsak 30, teda ustanovenie 38 respektíve článok 38 trošku zlepšiť, pokiaľ ide o tohto výkonného riaditeľa. Myslím si, že ten postup by sa mal vlastne zosúladiť s postupom, ktorý sa uplatňuje pri iných agentúrach a Európsky parlament by mal vlastne zohrávať prioritnú úlohu ako spolu zákonodárca a v budúcich rokoch bude to zohrávať naozaj veľmi význačnú úlohu. Budeme musieť v podstate e, vynechať tento článok 9. Toto by sa vo všeobecnosti malo prijať. To znamená, že EU-LISA by mala tieto systémy vlastne rozvíjať len vtedy, keď spolu zákonodárca dospie k takémuto rozhodnutiu v nadväznosti na tie legislatívne E, nástroje, o ktorých sa v súčasnosti rokuje. Ja si naozaj myslím, že EU LISA by mala vlastne mať istú interoperabilitu, ktorá by sa mala rozvíjať a toto by sme mali naozaj sledovať. A nakoniec, pokiaľ ide o ochranu údajov, ochranu osobných údajov, Myslím si, že na e, stretnutí tieňových e, spravodajcov sa budeme musieť o tomto detailnejšie e, rozprávať. A samozrejme, že tie odporúčania, pokiaľ ide o článok 12 odsek 2 v nadväznosti na všeobecnú architektúru e, takýchto e, IT systémov. To je samozrejme veľmi dôležité. Ja si myslím, že na takýchto stretnutiach tieňových spravodajcov budeme môcť rozdiskutovať detaľnejšie tieto veci a budeme, hádam, schopní zapracovať taký text, ktorý bude naozaj e, uspokojivým textom, pretože si to táto agentúra zaslúži. Veľmi pekne ďakujem, hovorí pán predseda. Keďže tu už nie je prítomný žiadny iný tieňový spravodajca, chcem sa opýtať, e, že či by chceli samozrejme sa k tomuto vyjadriť členovia EP. Všetci traja hovorili o tých najdôležitejších e, veciach. Teším sa už na prácu na tomto materiále. Ďakujem za podporu. Um, otázka teraz e, je otázka, ktorá sa týka zábezpe, ktoré by sme mali zaviesť. A mali by sme sa držať svojich vlastných noriem, keď robíme databázy. A teraz odoznám slovo znova pani spravodajkyni, pani Makovej. Ak dovolíte, tiež by som chcel uh, vyzvať komisiu, aby zasiahla stručne, kým sa vrátim k pani e, spravdakej. Takže pán Melov, mohli by ste sa vyjadriť? Boli by sme naozaj veľmi šťastní. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa najprv poďakovať spravodajkyni za správu o návrhu EU LISA komisia môže akceptovať niekoľko pozmeňujúcich návrhov, e, pretože tam treba pridať nové aspekty do textu, ale komisia má isté ťažkosti s niektorými pozmeňujúcimi návrhmi Komisia by sa chcela najprv sústrediť na pozmeňovacie návrhy 118 eh, a 119 v súvislosti s článkom 13 a tu ide o eh, technické eh, miesta, ktoré by mohli byť zriadené po rozhodnutí riadia, výkonnej rady, správnej rady. Takže to miesto systémov sa predpokladá priamo v samotných e, systémoch a nariadenie SIS a rozhodnutie SIS e, spomína toto miesto. Akékoľvek e, zmeny miesta by si vyžadovali aj zmeny týchto nástrojov. A to podľa nás nie je rozhodnutie, ktoré by mohla prijať správna rada ten text bol e, zmenený tak, aby e, záložné systémy mohli e, fungovať simultáne v aktívnom mode. Toto tiež bola žiadosť správnej rady a mm, myslíme si, že je tu možnosť, aby to fungovalo aktívne a preto Komisia súhlasila so znením, ktoré je uvedené v pozmeňujúcom návrhu 18, e, ale nemôže súhlasiť s pozmeňujúcim návrhom 19, kde sa e, hovorí o tom, že záložné miesto e, bude umiestnené hoci kde, ako rozhodne správna rada. Tento text ako keby hovoril, že to miesto, to záložné miesto by sa mohlo zmeniť na nejaké iné miesto na základe rozhodnutia rady. Zatiaľ sa ešte nerobila dopadová štúdia, aby e, vôbec opodstatnila e, potrebu e, ďalšieho miesta alebo potrebu prenosu tohto záložného miesta. Takže záložné miesto by sa používalo ako neaktívne miesto a to bolo uvedené aj v návrhu z 9. oktobra a myslíme si, že by to technické riešenie malo byť zachované. Uh, No a na záver eh, k tomuto bodu, akékoľvek eh, rozhodnutie, eh, ktoré si vyžaduje zmenu legislatívy a konfigurácie, by mali byť rozhodnuté samotnými zákonodarcami a nemalo by to byť ponechané na správnu radu agentúry. Pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh 3 a 16, tu ide o článok 12.1, kde ide o podporu pre členské štáty a rady poskytnuté e, členským štátom. Tu sa niečo hovorí o tom, že by sa to malo poskytnúť priamo agentúre, ale pokiaľ ide o ad hoc podporu, ktorá by, by bola vyžadovaná e, v prípade e, mimoriadnych opatrení v oblasti bezpečnosti alebo migrácie, tak to treba poslať komisii E, pretože je to komisia, nie agentúra, ktorá má e, schopnosť e, hodnotiť tieto migračné potreby. To bol ten postup, ktorý sme dodržiavali začiatkom roku 2016, keď komisia požiadala EU LISO, aby pomohla počas migračnej a utečeneckej krízy v hotspotoch. Potom sa tu navrhuje, aby sa e, monitorovalo, či agentúra e, reagovala v primeranom čase na požiadavky členských štátov. Pokiaľ ide o pozmejúci návrh 4 a 17, a prepačte, Máme hlasovanie, eh, ktoré musí začať o 2-3 minúty a to hlasovanie je dosť dlhé. Mohli by ste prosím vás ukončiť vašu prezentáciu a mohli by ste povedať konkrétne odporúčania aj v písomnej eh, podobe eh, a poslať ich spravodajcovi? Áno, ja môžem e, navrhnúť, aby sme sa stretli e, s spravodajcom a teňovým spravodajcom a hovorili o všetkom, čo e, navrhujem, aby sme si prešli jednotlivé pozmeňujúce návrhy. Ďakujem veľmi pekne za vaše pochopenie. Zaznamenali sme si to, čo ste povedali. A teraz by som chcel dať príležitosť spravodajkyni, aby to celé ukončila skôr, než prejdeme samotnému hlasovaniu. Ďakujem veľmi pekne. Viem, že sa chystáme na ďalšie hlasovanie a chcela by som e, iba povedať niečo o ochrane e, dát. E, komisia pred istým časom robila štúdiu, keď bola vytvorená EU LISA a záver bol, že je bezpečnejšie mať jednu agentúru, ktorá zahrňa všetky tieto databázy Eh, pokiaľ ide o bezpečnosť, neutralitu a ochranu dát. Eh, vieme, že všetci ľudia v EU sa nemajú prístup eh, k databázam na serveroch, takže vždy je jednoduché, jednoduchšie strážiť jednu agentúru, ktorá sa zaoberá ochranou dát, než 10 agentúr alebo inštitúcií. Ďakujem veľmi pekne. Potom s kolegami sa tomu budeme ešte venovať. Ďakujem veľmi pekne. Do 6. novembra 18.00 možno prekladať pozmeňovacie návrhy. Týmto končím túto výmenu. Možno e, by sme e, mali si dať takú minutovú pauzu, aby kolegovia mohli si opäť zasadnúť na svoje miesta a potom začneme hlasovanie. Colleagues, um, please get ready for the vote. Uh, kolegovia, prosím vás, pripravte sa na hlasovanie. Uh, pripravte si všetci elektronickú kartu. Ďakujem. Uh, začneme o pár sekúnd. Prosím vás, pripravte sa. Kolegovia, ak ste všetci pripravení, tak my sme tiež pripravení, môžeme začať. Vidím, že niektorí ľudia sa ešte usádzajú. Prosím vás, sadnite si rýchlo, aby ste mohli začať. Dobre, takže začíname e, prvým elektronickým hlasovaním tejto druhej časti hlasovania našou e, spravodajkou je Angelika Mlinár. Chcete sa vyjadriť? Budeme hovoriť o návrhu stanoviska k digitálnej obchodnej stratégii. Takže kompromis 3. Otváram hlasovanie. Odhlasovali už všetci. Nie, ešte stále je hlasovanie otvorené. Odhlasovali ste všetci. Už ste odhlasovali, končím hlasovanie. Dobre. Schválené, to je schválené. Pozmejúci návrh 26. Otváram hlasovanie. 26. Hlasovali všetci, hlasovanie končí. 26. Zamieta sa. Kompromis 4, otváram hlasovanie. Kompromis 4, končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 5, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 6, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. To je schválené. Pozmejúci návrh 37, prvá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Samieta sa druhá časť. Nie. Pozmejúci návrh 43. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Dobre, kolegovia. E, je tu jeden človek navyše za SAD pri tomto hlasovaní. Prosím vás, e, dajte to do poriadku. Končíme hlasovanie. Schválené. E, pozme si na 45. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Úvodné ustanovenia. Pozmeňujem si návrh 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. si návrh 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. S a D majú opäť jeden hlas navyše naozaj to tak nemôže ísť ďalej. Hlasovanie ešte stále otvorené. Prosím vás, SAD, e, musíte dať o jeden hlas menej. Končím hlasovanie, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 9, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. E, Pozmeňujem si návrh 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené si návrh 11. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. si návrh 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. si návrh 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 15. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 17. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmeňujem si návrh 22. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Citations, Amendment 1. E, citácie, pozmeňujúci návrh 1. Končím hlasovanie. Schválené pozmeňujúci návrh 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Pozrieme si na vrch 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. na vrch 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. na vrch 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené na návrh 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. A teraz budeme mať menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 52 za, 3 proti, 1 sa zdržal hlasovania. Blahoželám vám, pani spravodajkyňa. Colleagues, we move now to we move now to the Teraz eh, prechádzame k správe o, eh, súkromí a osobných eh, údajoch v elektronických komunikáciách. Spravodajkyňa je Mariu Lauristin a ide tu o prijatie uh, návrhu správy. Chcela by sa spravodajkňa vyjadri, skôr, ako prejdeme k hlasovaniu. Mariu, ďakujem veľmi pekne, naozaj iba veľmi stručne. Uh, Chcem sa poďakovať eh, všetkým spravodajcom, dokonca aj spravodajcovi z EPP, ktorý sa až do poslednej chvíle strašne snažil dosiahnuť kompromis. Boli sme na to pripravení. Eh, Žiaľ, nie všetko dopadlo tak, ako by sme chceli, tak či onak. Bola to naozaj veľmi ťažká práca, robili sme pod veľkým tlakom. A chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí e, boli do toho zapojení, ktorí boli aktívni a ktorí sa snažili e, dosiahnuť e, čo najlepší výsledok. Myslím si, že sme naozaj dosiahli výborný výsledok. Ďakujem veľmi pekne. Takže kolegovia, začíname kompromisným návrhom 1. Kompromis článok 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Takže SAD má opäť jeden hlas navyše. Mohli by ste to napraviť? Dobre, napravili ste to. A prosím vás, nechajte to takto napravené. E, končím hlasovanie schválené. Teraz prichádzame ku kompromisu e, k článku 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. To je schválené. Kompromis k článku 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis článku 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis článku 5. Otváram hlasovanie. Už hlasoval každý. Končím hlasovanie. To je schválené. Kompromis k článku 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis článku 7. Otváram hlasovanie. Dajte si na čas. Ja vám nebudem hovoriť čísla strán. Nie, nebudem vám hovoriť čísla strán. Kompromis článku 7. Nájdite si ho sami. Pani Stevens. Dobre. Máte to? Končím teraz hlasovanie. A to je schválené. Kompromis článku 8. Otváram hlasovanie. Môžete sa pýtať, koľko len chcete, na ktorej je to strane. Ja vám to nepoviem. Hlasovanie je ešte vždy otvorené. Končím hlasovanie. To je takisto schválené. Kompromis článku 9. Kompromis článku 9. Otváram hlasovanie. Dajte si na čas, dajte si na čas, ja počkam, kým neodhlasujú všetci. Kompromis článku 9, hlasovanie ešte vždy otvorené, odhlasovali ste už všetci? Odhlasovali ste všetci, končím hlasovanie. To je schválené. Kompromis článku 10, otváram hlasovanie. Hlasovanie je vždy, ešte vždy otvorené. Končím hlasovanie. To je schválené. Teraz e, prechádzame ku kompromisu článku 11a. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Teraz kompromis k článku 12. Otváram hlasovanie. Kompromis k článku 11a je schválený. To znamená, že musíme prejsť na kompromis k článku 12. Takže ako som už hovoril, kompromis k článku 12. Prosím, počúvajte ma, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis 13. K článku 13 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis článok 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis článku 15. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis k článku 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis k článku 17. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis k článku 18. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis k článku 19. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis k článku 21. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis k článku 22. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis k článku 23. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis k článku 24. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis k článku 25. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis k článku 26. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis k článku 27. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Nebudeme hlasovať o úvodných ustanoveniach, tie sú vyriešené. Teraz e, záverečné hlasovanie menovitým hlasovaním o celom texte v pozmenenom znení. Menovité hlasovanie otváram. Um, I, I mean, if, if, I mean, it's, I'm in a difficult position, but I mean, if, if um, som v takej zložitej situácii. Uh, keby si uh, výbor, keby výbor súhlasil s tým, aby sa počkalo minútku, Toto bolo teda finálne, záverečné hlasovanie? Prepačte, kolegovia, kolegyne. Už nemôžeme ďalej čakať. Jeden z koordinátor e, žiadal o dlhšie otvorenie hlasovania, ale teraz uzatváram naozaj hlasovanie a je to schválené 31 hlasov za 24 proti 1 sa zdržal. A teraz hlasujme o mandáte na rokovania. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Ešte nie. Teraz skončím hlasovanie. Je to schválené. 31 za, 25 proti. Nikto sa nezdržal hlasovania. Blahoželáme spravodajkyni. Mr. Boney, um, do you wish to take the floor? Uh, colleagues, uh, uh, Mr. Boney wishes. Pán Boni sa ešte chce vyjadriť, nech sa páči. Kolegyne, kolegovia. Mariu Loristin prežíva teraz svoje posledné dni v Európskom parlamente, lebo sa rozhodla pokračovať uh, vo svojej kariére v Estonsku. A ja sa jej chcem veľmi poďakovať za príspevky do našich veľmi kontroverzných diskusí. Ďakujem, Mariu. Thank you, Michal. Ďakujem, Michal, za e, tvoje vyjadrenie v mene celého výboru. Mariu, ďakujeme ti za spoluprácu a želáme ti veľa úspechov v ďalšej práci. Vidím, kolegovia, že ste ešte rozrušení, ale musíme pokračovať s ďalším hlasovaním. Nemáme veľa času, aj kolegovia sa už ponáhľajú. Pokračujme teda. Európskou agentúrou pre e, spoluprácu v trestnej oblasti Eurojust. Spravodajca je pán Foss. Chcete sa vyjadriť? Chcem sa poďakovať všetkým spravodajcom eh, za takú plynulú, dobrú spoluprácu. Dlho sme čakali na výsledok, ale výsledok sa nakoniec dostavil. Myslím, že je prezentovateľný. Myslím, že to bolo celé naozaj dobre zrealizované. Ďakujem ti, Axel. Pokračujeme teda s hlasovaním. Pozmeňovací návrh 187. Otváram Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 7. Hlasujte. Končím hlasovanie. Je to takisto schválené. Pozmeňovací návrh 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis A. Kompromis A. Hlasujte. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis B. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis C. Hlasujte. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 17. Otváram hlasovanie. Ehm, myslím, že sme vynechali pozmeňovací návrh 14, je mi ľúto. 14. pozmeňovací návrh, hlasujte. K 14. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 17. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 20. Hlasujte. Končím. Je to schválené. Pozmeňovací návrh. 242 hlasujte. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis D. Hlasujte. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis E. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Pozmeňovací návrh 26. Otváram hlasovanie. Končím. Je to schválené. Pozmeňovací návrh 32. Hlasujte. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 33. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené kompromis F. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. Kompromis G. Hlasujte. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis H. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. 40. Pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. Končím. Zamieta sa. Kompromis I. Hlasujte. Končím. Schválené. Kont 15. Hlasujte. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis je. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. Kompromis K. Hlasujte. Končím. Je to schválené. Kompromis L, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 2, 8, 4, pozmeňovací návrh, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis N. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis O. Hlasujte. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 69. Hlasujte. 69. 69. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené. Juri 40. Hlasujte. Končím hlasovanie. Schváľuje sa. Kompromis P. Hlasujte. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis Q. Hlasujte. Končím hlasovanie. Schválené. 74 pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. Júri 42. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis R. Hlasujte. Končím. Schválené. Kompromis S. Otváram. Končím schválené. Kompromis T. Hlasujte. Končím. Schválené. Kompromis ZD. Otváram. Je to ten kompromis o ochrane údajov. Končím. Schválené. Kompromis TA. Hlasujte. Končím hlasovanie, je to schválené. Kompromis U. Hlasujte. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis B. Pardon, kompromis V. Hlasujte. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis dvojité V. Hlasujte. Končím hlasovanie. Je to schválené. 387 pozmeňovací návrh. Amendment 387. Pozmenujúci návrh 387. Končím. Je prijatý. Kompromisný návrh X. Otváram hlasovanie. Končím. Je prijatý. Kompromisný návrh Y. Otváram hlasovanie. Končím. Je schválený. Kompromisný návrh Z. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Aj ten je schválený. Pozmeňujúci návrh 140. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 143. Otváram hlasovanie. Končím. Takisto je schválený. Pozmeňujúci návrh 144. Otváram hlasovanie. Končím. Je schválený. 145. Otváram hlasovanie. Končím. Takisto je schválený. Pozmeňujúci návrh 146. Otváram hlasovanie. Končím. schválení. 147. <clears throat> Otváram hlasovanie. Končím. Schválený. 148. Otváram hlasovanie. Končím. Schválený. Pozmeňujúci návrh 149 a kont 43 otvorme hlasovanie spoločne. Končím, schválený. 150, otváram hlasovanie. Končím. Schválený. Pozmeňujúce návrhy 151 až 154 spoločne <clears throat> Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. Pozmeňujúci návrh 155. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Kont 44. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kont 45. Končím. Zamietnutý. Pozmenujúci na 156. Otváram hlasovanie. Končím. Schválený. 157. Otváram hlasovanie. Končím. Schválený. 158 otváram. Končím. Schválený. 408 a 159 spoločne. neprepačte. Takže najprv 408 Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Teraz pozmenujúci na 159. Otváram hlasovanie. Končím. Schválený. Kont 46. Končím. Schválený. 160. pozmenujúci návrh otváram. Končím. Schválený. Pozmeňujúci návrh 409. Otváram hlasovanie. Končím. Schválený. Konč 47. Končím. Schválený. Kon 48. Končím. Schválený. Kompromisný návrh ZC. Otváram hlasovanie. Takže tam sme vlastne už dobehli, už sme nemá, nemáme ďalšie písmená ABCD. Končím hlasovanie. Takže, vážení kolegovia, niečo sa stalo e, s prístrojovým zariadením. Takže <clears throat> budeme musieť hlasovať ešte raz o kompromisnom návrhu ZC. Otváram hlasovanie. ZC. ZC. Všetci hlasovali? Končím hlasovanie. Je prijatý tento návrh. Teraz 55-ka, Júri 55, otváram hlasovanie. Končím. Je schválený. 165, otváram hlasovanie. Končím. Schválený. 166, otváram hlasovanie. Končím. Schválený. 167. Otváram hlasovanie. Končím. Schválený. 168. Otváram hlasovanie. Končím. Schválený. 169. Otváram. Končím. Schválený. Kont 50, otváram hlasovanie. Končím. Schválený. Pozmeňujúci návrh 170 a kont 51. Takže 170 a 51 otváram hlasovanie. Končím. Schválený. Kont 52 otváram hlasovanie. Končím. Schválený. 171 a kont 53 spoločne. Končím. Schválený. Kon 54. Otváram hlasovanie. Končím. Schválený. 172. Otváram hlasovanie. Končím. Schválený 173. Otváram. Končím. Schválený. 174. Otváram hlasovanie. Končím. Schválený. 413. Otváram hlasovanie. Končím. Schválený. 414. Otváram hlasovanie. Končím. Zamietnutý. 175. Otváram hlasovanie. Končím. Zamietnutý. Júri 58. Končím. Zamietnutý. 176. Otváram hlasovanie. Končím. Zamietnutý. 177. Končím. Zamietnutý. 178. Otváram hlasovanie. Končím. Prijatý. 179. Otváram hlasovanie. Končím. Schválený. 180. Otváram hlasovanie. closed. Schválený. 181. Otváram hlasovanie. Končím. Schválený. 416. Otváram hlasovanie. Končím. Zamietnutý. Júri 61. skončím. Zamietnutý. 182. Končím. Schválený. 418. Otváram hlasovanie. Končím. Schválený. 183. Otváram hlasovanie. Closed. Končím. Schválený. 184. Koniec. Schválený. 185 hlasujeme. Končím hlasovanie schválený. 186. Koniec. Zamietnutý. Kon 55. Koniec. Zamietnutý. Kon 56. Koniec. Zamietnutý. Oceky preambule 100, 108, 108, spolu. Koniec. Zamietnutý. 1. Koniec. Pálený. Kompromis A. Koniec. Schválený. Jury 2. Hlasujme. Koniec. Schválený. Jury 3. Koniec. Zamietnutý. Juri 4. Koniec. Schválený. Juri 5. Hlasujeme teraz. Koniec. Schválený. Meri 3 Koniec. Schválený. Juli 7. Koniec. Schválený. Pozmeňujúci návrh 188. Koniec. Zamietnutý. 199. Koniec. Schválený. Kont 3. Koniec. Schválený. Júri 8. Koniec. Júri 9. Koniec. Schválený. Pozmeňujúci návrh 201. Koniec. Schválený. Kompromis ZB. Koniec. Schválený. 213. nakoniec Schválený. 5 a Juli 14 spolu. Hlasujme. Koniec. Schválený. 2, 1, 5. Koniec. Zamietnutý. Juri 15. Chválený. 216. Koniec. Schválený. 217. Koniec zamietnutý. Kont 5 schválený Kont 6. Koniec. Schválený. Júri 16. Hlasujme teraz. Koniec. Dva, jedna, osem. Koniec. Zamietnutý. Dva, jedna, deväť. Koniec. Schválený. 220. nakoniec Zamietnutý. A teraz hlasujeme o celom texte v znení pozmenutých návrhov, menovite teraz. The vote is closed. And that is adopted 51 takže schválený 56, 51 za. Ehm, takže teraz text pôjde na eh, rokovanie. Hlasujme. The vote is closed. Takže 50 za 50. 5, 50 za 5 proti schválený. Blahoželáme. Blahoželáme spravodajcovi. colleagues, um, colleagues, just uh, for your timings and information. Len aby ste vedeli sa načasovať, aby ste poznali informácie. Keďže sme skončili hlasovanie skôr, tak si dáme prestávku <coughs> až do ďalšej časti programu o pol jednej, pretože sme postupali veľmi rýchlo. Takže ďalšia časť programu začína o pol jednej a to je spoločné stretnutie s ekonom. Takže máme prestávku do pol jednej. Ďakujem za pomoc pri dnešnom hlasovaní do poludnia. E, skončili sme s hlasovaním. Ďakujem. O 12.30 budeme pokračovať.